Good morning, dear Pekné dobré ráno, kolegovia. Začíname schôdzu nášho výboru. 8. bod programu. z otvornej spoločnosti. Situácia žien moslimiek v Európe. Vystupí Mariem Kamadun. Zodpovedá za otázky e, rovnosť a inklúziu iniciatívy otvorenej spoločnosti. Pani Amadu, máte slovo. Poprosíme mikrofón pre rečničku. Well, uh, I guess I'll just uh, take this time to uh, uh express my... Ja by som chcela na, tejto, uh, na tomto mieste vyjadriť vďaku za to, že môžem o týchto veciach hovoriť uh, na pôde vášho výboru. Osobitne chcem poďakovať Malin Bjork, pretože to vyžaduje určitú odvahu tak povediať, sa e, v súčasnej dobe nastoliť takúto vec e, v súčasnej politickej klíme v Európe. A tiež e, to vyžaduje isté pochopenie toho, čo sa tu hrá a tiež porozumenie tomu, že feministky z rôznych krajín sa musia spájať, aby riešili problémy, z ktorých jeden je ten, o ktorom chcem dnes hovoriť. Takže ja dúfam, že s vami budem môcť spolupracovať na tom, aby sme vytvorili spravodlivejšiu, inkluzívnejšiu a otvorenejšiu spoločnosť. Takže predtým, než e, odprezentujem e, správu a predtým, než sa porozprávame o tejto správe, by som chcela objasniť, čo sme vlastne urobili a prečo sme to robili. Takže budúci rok, e, teda v roku 2019, v Nemecku aktéry občianskej spoločnosti a mnohé ženy, ktoré zastupujú muslimskú komunitu, si pripomenú vraždu Manuela Šarini. To je prvá žena s, so šatkou, ktorá bola zabitá kvôli svojej identite a kvôli svojmu vzhľadu. Muslimské ženy, teda bola to muslimská žena so zahlenou eh, hlavou. A eh, v Belgicku eh, len tento mesiac mladá žena bola, bola fyzicky bola fyzicky napadnutá len za to, že bola muslimka a pred pár, pred pár týždňami alebo teda už pár týždňov pozorujeme zvyšujúci sa počet útokov na muslimské ženy ktorých šatky sú strhávané, sú oplúvané, e, strieľa sa na ne, našťastie to prežili, hádžu sa po nich e, flaše, e, strka, strkajú ľudia do nich, fyzicky ich napadajú. A správa, ktorú sme, ktorú sme vytvorili, sa netýkala, alebo nehovorila len o týchto, týchto sexistických zločinoch, alebo teda útokoch z nenávisti, z nenávisti proti muslimom, ktorá je hlboko zakorenená, ale osobitne E, skúmame nenávisť voči muslimským ženám, ktoré nechcú e, alebo ktorú, ktoré títo ľudia nechcú, e, aby sa zaradili do spoločnosti. Táto správa je však aj o štruktúrnejšej, štruktúrnejších základoch tohto problému. Ide o reguláciu, alebo teda regulatívy a politiky, ktoré sú inštitucionalizované a ktoré E, sú spôsobené tým istým stigmatizujúcim diskurzom proti muslimským ženám, ktoré, ktorý vedie k týmto útokom. E, v 20, 28 členských štátoch existujú obmedzenia e, odevov muslimských žien. A naša správa mapuje tieto obmedzenia, ktoré vychádzajú z tých istých foriem útlaku. A viedlo to napríklad k tomu, že sú muslimské ženy vylúčované zo vzdelávania, zamestnania, verejných priestorov a tak ďalej. Toto všetko v tej správe riešime. Samozrejme eh, je ich viac, eh, ale tieto oblasti sú pre nás kľúčové. Čiže tieto pravidlá vytvárajú prekážky pre účasť muslimských žien na hospodárskom a sociálnom živote a verejnom živote, ale, ale zároveň sa kriminalizuje ich viditeľnosť a a denormalizuje sa ich existencia v našej spoločnosti. Takže Vypracovanie tejto správy bolo pre nás veľmi dôležité, vzhľadom k tomu, e, že tam, kde by slušný človek odmietol tieto, tieto e, skutky z e, nenávisti, my vieme, že to rozhorčenie ľudí by bolo o mnoho väčšie, keby napríklad Bielužev napadol muslim, viditeľne iný muslim svojou farbou pokožky. Takže E, bežný človek vidí úplne inak útoky proti e, muslimským ženám ako proti e, ženám majoritnej spoločnosti a pravidlá, ktoré vlastne sú tvorené, sú tvorené tými istými ľuďmi, ktorí túto nenávisť projektujú a my pritom chceme byť inkluzívne a otvorené a spravodlivé spoločnosti, čo je vo veľkom konflikte. Takže <clears throat> napriek porušovaniu základných ľudských práv, ktoré vyplýva z týchto obmedzení, E, ktoré platia v členských štátoch, čo uznávajú takmer všetky súdy, napriek e, faktu, že sa takto e, oslabuje skupina žien, ktoré už tak trpia diskrimináciou, tak etnickou ako aj inou. Musíme si priznať, že väčšina z nich má etnické pozadie iné, hoci mnohé z nich boli vyrastali v Európe, tak sú podrobované ešte aj rodovej diskriminácii a vzniká tak väčšie bremeno len preto, že sú viditeľnejšie ako muslimské ženy. Sloboda vierovýznania a viery a um, um, ich totožnosť, tie sú odnímané a pritom uh, v emancipácii žien práve táto, táto ich identita je veľmi dôležitá. Prečo? Pretože ich posudzujeme podľa ich uh, oblečenia, uh, ktoré je vyjadrením ich viery, ich presvedčenia Eh, len preto, lebo spoločnosť sa domnieva, že ich presvedčenie eh, im zabraňuje myslieť eh, ako individuá a títo ľudia, ktorí presadzujú tieto zákazy a obmedzenia, tak sa dokonca tvária, že robia tieto veci v prospech týchto žien. Takže my, ak budeme posudzovať tieto ženy podľa ich oblečenia, tak ich, tak ich trestáme. Toto si treba uvedomiť v prvom prípade. A to je e, jeden z najstarších patriarchálnych trikov. E, vzhľadom k tomu, že sú nielen ženy, ale ešte k tomu sa aj určitým spôsobom obliekajú a sú to muslimky, my e, vlastne zároveň pomerne rozporúplne sa domnievame, že sú hrozbou pre našu spoločnosť. Že na jednej strane sú nevzdelané, sú utlačené, sú chudobné a na druhej strane sú akousi hrozbou, ktorá podkopáva naše hodnoty, ak ich akceptujeme, tak e, sa rozpadne všetko, čo naše inštitúcie reprezentujú a budujú, teda sú hrozbou. A my v tejto správe mapujeme tieto obmedzenia, ktoré vnímame ako v princípe sexistické a rasistické. A ukazujeme, že v niektorých krajinách tieto obmedzenia e, vytvárajú celú sieť, e, pričom nechávajú muslimkám veľmi málo možností na vlastný život vo svojej viere, vo svojom presvedčení. V niektorých krajinách e, je, je pre muslimky veľmi ťažké e, sa vôbec ukázať na verejnosti bez toho, aby ich e, niekto nenapadol alebo aby nečolil nejakým prekážkam pre túto svoju participáciu. Takže skúmame zákony, judikatúru, legislatívne návrhy, ktoré sa momentálne prejednávajú, ale tiež inštitucionálne a súkromné cesty, spôsoby, teda alebo, eh, alebo predpisy, ktoré, to, to sú napríklad predpisy, ktoré si schválujú školy, súkromné firmy, eh, ale aj orgány štátnej správy napríklad, preto, lebo majú obrovský vplyv. Tiež eh, komunikujeme s politickými platformami, snažíme sa mapovať politické platformy, ktoré viedli k týmto obmedzeniam v danej krajine, analizujeme tie rôzne argumenty, ktoré, ktoré vynášajú na svetlo sveta odhalujeme celý ten diskurs. Takže toto je mapa, približná mapa všetkých týchto obmedzení v Európskej únii. My sme zistili, že e, celkovo 9 krajín má zákonom dané obmedzenia e, náboženského odevu, ktoré tieto zákony osobitne sú zamerané proti muslimským ženám. Tieto krajiny sú označené žltou a červenou. Tie červené krajiny, to sú krajiny, ktoré majú celoštátne zákazy. V tomto prípade Francúzsko je krajina, ktorá má najširší a najdlhšie trvajúci zákaz tak e, masiek, alebo teda akéhokoľvek zakrytie tváre pre e, verejných zamestnancov v školách a tak ďalej. Ale napríklad sú také napríklad krajiny ako Belgicko, e, kde to je zakázané na národnej úrovni, Rakúsko, Dánsko, žlté krajiny sú e, krajiny s čiastočným zákazom, teda napríklad zákaz v, len v určitých sektoroch, ako bolo napríklad prijaté v Holandsku. Čiže je to národne platný zákaz, ale obmedzený na, myslím, v tomto prípade zdravotníctvo, verejnú dopravu a tak ďalej. Čiže niektoré oblasti života. A potom sú tu krajiny ako napríklad Nemecko, Taliansko, Španielsko a Belgicko znova, ktoré majú lokálne zákazy, čiže zákazy, ktoré sú, pra- sú právne záväzné, ale týkajú sa, alebo uplatňujú sa len v niektorých mestách alebo regiónoch. A e, tých, tých, takýchto krajín je 9, ktoré majú zákonom dané obmedzenia, ale je 13 krajín v celej Európskej únii, kde e, sme dostali informáciu o nejakom type inštitucionálneho zákazu, to znamená školy napríklad zakážu, alebo podniky, ktoré si príjmú svoju, svoju internú nejakú normu e, a tým pádom sa obmedzí prístup do nich pre muslimské ženy. E, v súčasnosti je 5 krajín, v ktorých e, sa e, pracuje na legislatívnu návrhu, niektoré už sú na mape ako Belgicko, ale niektoré ešte zatiaľ zákazy nemajú z týchto, ktoré ich pripravujú. Tiež sme zistili, a tu sa dostávame k ďalšiemu obrázku, ktorý je um, jednoduchšie prehľadný vďaka tým číslam, je, že je 14 krajín, ktoré v súčasnosti nemajú žiadny zákaz, čo však nič neznamená, pretože v 22 krajinách sme zistili, že existujú na stole legislatívne návrhy, alebo teda boli legislatívne návrhy, ktoré boli zamietnuté v istom bode, čo je do istej miery povzbudzujúce, pretože to znamená, že bol návrh, ktorý bol zamietnutý, ale v 22 krajinách sa o týchto opatreniach hovorilo. To znamená, tá diskusia tam prebiehala. A ten, toto, tento tlak na obmedzenie taký, alebo teda pra, legislatívne potvrdenie týchto obmedzení ukazuje, že od e, tej pôvodnej správy v apríli po dnešok e, ďalšie dve krajiny schválili e, zákonné obmedzenia. V jednej krajine bol vynesený rozsudok týkajúci sa obmedzení, ktoré vylúčujú muslimské ženy z určitých povolaní alebo škôl. Nehovoriac o tom, o tých nových opatreniach o ktorých vieme, že niektoré krajiny e, vyhlásili, že ich príjmu, alebo že pri, pripravia nový zákon, takže ten tlak je pomerne veľký. Tiež sme zistili, že 6 krajín e, nik, zatiaľ e, nemalo alebo neuvažovalo o, záka, o zákazaní, ani, momentálne momentálne ne, neuvažuje. A e, závery, ktoré sme vyvodili, sú následovné. V prvom rade, našťastie, tie zákonné obmedzenia sú relatívne malé, avšak je tlak ich e, sprísňovať. A ako vidíte, stačilo pár mesiacov a pribudli dva ďalšie zákonné zákazy e, náboženského odevu a to znamená, že ten tlak tu existuje. Tiež sme zistili, keď sme analyzovali tie rôzne diskurzy a argumenty a vývoj týchto obmedzení v rôznych krajinách, že existuje veľmi silný tlak zo strany pravice a nacionalistických strán, ktoré požadujú širšie e, zákazy a širšie platné zákazy. A my sme tiež zistili, že napriek e, tomuto pomerne pesimistickému výhľadu e, my, alebo teda aspoň ja som vnímala ako svetelko na konci tunela to, že vlády a súdy a rôzne inštitúcie občianskej spoločnosti vyvíjajú protitlak vo viacerých krajinách. A vidíme príklady toho, keď súdy napríklad e, zamietnú nejaký zákaz. E, v minulosti sa to stalo napríklad vo Francúzsku alebo Belgicku. To sú krajiny, ktoré majú široko ale zákazy. Ale muslimské organizácie sú veľmi aktívne, teda organizácie muslimských žien. Nachádzame tam podniky a inštitúcie, ktoré vytvárajú veľmi inkluzívne politiky a, a nachádzajú spôsoby toho, aby umožnili rovnocennú účasť rôznych skupín obyvateľstva, teda vrátane muslimských žien, bez ohľadu na ich e, na ich pôvod a, a náboženské e, postupy. Čiže e, vďaka proti, protitlaku všetkých týchto aktérov sa darí tento veľmi negatívny diskurs, ktorý pertraktujú, pertraktujú najmä e, pravicové strany, extrémna pravica a nacionalisti, potláčať. Tiež sme zistili, že viacero súdov, národných súdov vynieslo rozsudky proti zákazom náboženského oblečenia, pričom e, požadujú tieto súdy e, jednoznačné argumenty, e, ktoré by takéto zákazy podporili a na nešťastie, keď sa dostanú tieto veci na Európsky súd, tak tieto ochranné rozhodnutia už sa nevynášajú. A osobitne prípade Európskeho súdu pro ľudské práva, kam mnoho týchto prípadov sa dostane, tak v rozsudkoch, v rozhodnutiach tohto súdu, tí sudcovia e, chápu, čo sa deje, alebo vyjadrujú pochopenie toho, čo sa deje, ale zatiaľ e, tieto rozsudky neboli až také protektívne, alebo neboli až tak naklonené muslimským ženám, než rozhodnutia národných súdov. A posledná vec, posledný záver z tejto správy, ktorý vieme vyvodiť z tejto analýzy, je, že existujú jasné dôkazy toho, že tieto zákazy sú zamerané proti muslimským ženám. Možno e, si myslíte, že keď tieto zákazy sa dostanú do, e, reál, do formy reálneho zákona alebo nejakej politiky, takže sú pomerne široko poňaté, aby to vyzeralo aspoň tak, že nikoho nediskriminujú, že my sme to skúmali a ukazuje sa, že tie pôvodné dôvody, alebo teraz znenie návrhu na tento zákaz, e, e, že, že tieto, toto znenie proste bolo jasne zamerané napríklad proti šatkám, avšak potom niekto povedal, to nemôžeme povedať až tak jasne, ak to nepovieme takto explicitne, tak to bude v poriadku. Čiže my vieme, že tieto zákony sú zamerané proti muslimským ženám a aj ak to znenie sa priebehu toho procesu troška obrúsilo, tak je stále jasné, proti komu sú namierené a že ide o diskrimináciu. A pomerne často v viacerých krajinách dokonca e, boli výnimky pre iné prejavy e, e, náboženskej slobody, napríklad pre katolickú vieru alebo, alebo židovskú vieru. Takže všetky tieto veci, alebo teda všetky tieto dôkazy poukazujú, ukazujú, že že tieto pravidlá sú zamerané proti muslimským ženám špecificky a my e, to všetci asi vieme, ale je dobré mať e, o tom veľmi jasné argumenty alebo jasné dôkazy. Takže e, ja sa domnievam, my, my by sme sem neprišli, keby sme nemali pocit, že vy ako poslankyňa Európskeho parlamentu a tento výbor nám môžete pomôcť. My, vám, vás chceme požiadať, aby ste nás podporili, aby ste verejne, verejne uznali a podporili e, tézu, že muslimské ženy e, sú utlačané kvôli tomu, ako sa odievajú a že to, tento útlak je sexistický a rasistický. Ďalej by sme chceli požiadať parlament, aby položil Európskej komisii otázku a rade otázku, ako je možné, že vylúčovaním muslimských žien e, nedochádza k porušovaniu princípu nediskriminácie a rodovej rovnosti a ďalej chceme, aby sa, volalo, aby sa apelovalo na európske inštitúcie, aby, pre, aby prešetrili reálne účinky e, pravidel a e, týchto praktík, ktoré zakazujú náboženský odev e, na muslimské ženy. Pretože ak tieto obmedzenia budeme implementovať na základe predpokladov o týchto ženách a nejakých predpokladov o tom, čo ten oddev pre tieto ženy znamená s tým, že my im pomáhame bojovať proti útlaku zo strany ich náboženstva, tak je treba si vypočuť aj ich názor a E, my zistíme, že my sme ich neoslobodili, ale sme im stiažili život a ženy musia svoje voľby, svoje rozhodnutia prispôsobovať týmto e, zákonom, zákonom, a, zákozo, zá, <laughs> zákonom a zákazom len na to, aby mohli výjsť na ulicu a e, to spôsobuje veľký diskomfort. Takže my máme pocit, to je jedna vec. A ďalšia vec je, že tie vyššie súdy zatiaľ nechápu, čo sa vlastne deje v teréne. No a my by sme chceli, aby boli zvolané vypočutia, kde by takto dotknuté ženy mohli povedať svoj názor a tiež, aby vznikla platforma, kde by právni a iní experti mohli hovoriť o budúcich, e, možno, o budúcich možnostiach budovania otvorených, inkluzívnych a pluralistických spoločností. Všetci vieme o nedávnom rozhodnutiu, rozhodnutí Európskeho súdneho dvora, v ktorom tento súdny dvor akceptoval v určitej forme mnohé obmedzenia e, napríklad e, náboženského odevu v súkromných firmách. Áno, môžeme si povedať, súd rozhodol a je to tak, ale my sa domnievame, že inkluzívnu spoločnosť nemôžeme budovať takto. Ak by stačilo jedno súdne rozhodnutie na to, aby sme napríklad vytvorili inkluzívnu spoločnosť, tak e, v prípade LGBT, ak by stačil jeden, roz, jeden súdny rozsudok, tak by to tu už bolo. Ak by stačil jeden rozsudok e, na podporu slobody, um, vierovýznania a um, prejavenia e, rodu, tak by, e, nemohol, tak by, tak by nemohli existovať tieto útoky proti komunite LGBT. Čiže nestačí jeden súdny rozsudok a preto by sme vás chceli poprosiť, aby ste si vypočuli právnych expertov, ktorí sa, ktorí sa zapodevajú touto záležitosťou, aby ste si pozreli argumenty a aby ste zvážili čo predstavuje pre tieto ženy spravodlivosť. Ja dúfam, že nám pomôžete eh, sa dopracovať eh, k, k koncu tejto cesty, ktorá ja očakávam, že bude dlhá. Takže ja som sa dostala k záveru toho, čo som dnes chcela eh, odprezentovať a rada by som vám poďakovala za vašu pozornosť. Thank you. Veľmi pekne ďakujem pani Mariam Gamadu za prezentáciu situáciu žien muslimek v Európe. Teraz otváram diskusiu pre poslancov, pani Björk. Veľmi pekne ďakujem. Obrovská vďaka za to, že ste prišli sem, Miriam, a približili nám vašu správu. Keď som si prečítala eh, prehľad 28 členských štátov, uvedomila, si, uvedomila som si, že treba posunúť sa v našom chápaní Ako to vidím ja, problém spočíva v tom, že práva žien eh, moslimek sú spochybňované krajinou pravicou v Európe. Eh, je tu výzva eh, pohľadu uh, na Európu, nacionalistickému pohľadu na Európu, že máme uh, uh, homogénnu populáciu, dokonca, ak to preženiem, aj jeden rod. Pre pravicové skupiny je nepriateľné, že môžeme spolu existovať napriek všetkým rozdielom, môžeme prejavovať solidaritu a vytvárať eh, inkluzívnu spoločnosť toto je ten širší pohľad. A som presvedčený, že kolegovia v tomto výbore, ktorí e, presadzujú e, rodovú rovnosť práva žien vo všetkých e, vrstvách spoločnosti a pre nás vaša, váš boj je aj náš boj. Musíme sa však o tom dozvedať viac a veľmi si ceníme nové informácie o právnej úprave e, rôznych prejavoch politiky, e, e, určitých druhov zákazov, či už lokálnych alebo celoštátnych. Pokiaľ ide o právne záležitosti, aj tu je to zaujímavé, pretože na základe toho, čo ste povedali, samozrejme boj sa vedie aj súdnou cestou, ale E, súdne rozhodnutia sa postupne vyvíjajú, ale na to potrebujeme čas, pretože súdy e, si počínajú veľmi pomaly. Musíme e, byť pozorní, pomáhať súdom a zabezpečiť, aby sme sa uberali správnou cestou. Niekedy nemáme istotu, ale budeme sa snažiť spoločne pôsobiť správnym smerom. A pokiaľ ide o rozhodnutie Európskeho súdneho dvora, e, dvoru o neutralite, nie sme s ním veľmi spokojní. Musíme pracovať ďalej. Povzbudzuje nás však, že si uvedomujeme, že spoločne to dokážeme a e, vaše e, návrhy urobiť interpeláciu, či už na komisiu alebo na iné orgány. Prediskutujeme to medzi členmi výboru E, vyzývam e, všetkých, ktorí e, sa chcú venovať tejto otázke, aby sa pripojili. Samozrejme, musíme zvážiť dôsledky prípadnej štúdie. Je dobré, že Vaša iniciatíva sa tomu venuje, ale aj my si musíme urobiť svoj kus práce a, mm, a zda by bolo dobre zorganizovať vypočutie. Vypočuli sme vás, treba e, si vypočuť aj právnych odborník, expertov. Slúbujeme vám, že budeme e, vám partneri pri presadzovaní práv všetkých žien, vrátanie žien moslimek. Nechceme e, žiť v rasistickej spoločnosti, sexistickej spoločnosti. Ďakujem pekne pekne, pani Petikajnen. Chcem vás však požiadať maximálne dve minúty na otázku alebo na reakciu, pretože máme ešte veľ, veľa práce. Máme veľmi e, nabitý program a veľa otázok. Pani Petikajnen. Ďakujem, ďakujem pekne za prezentáciu. za životne dôležité pripomienky mohli by sme spoločne pripraviť uznesenie s výborom LIBE pre plénum alebo pripraviť otázku na komisiu. Chcela by som spomenúť tú skutočnosť, že práva žien to sú e, ľudské práva, všetci to vieme. Máme e, e, výhlasenie o ľudských právach, sú to ústavné práva. Je tu štúdie Ampel, e, ktorá tvrdí, že keď je ohrozená demokracia, e, ako prvý prechádzajú na rad menšiny a ženy. Takže je to e, väčší problém, než len nejaké extremistické prejavy krajnej pravice, rasistické prejavy. Musíme sa výrazne brániť lebo mm, zobrali sme si ponaučenie z druhej svetovej vojny, čo sa môže stať, ak e, sa začne hovoriť, že niektorí ľudia sú menej dôležití, sú menej e, e, ľuďmi a majú menej práv. A dúfam, že výbor bude reagovať na túto problematiku a zda spoločne s výborom LIBE. Pani Morvaj, ďakujem veľmi pekne je to za každým skvelá príležitosť, keď my, ženy, môžeme sa navzájom rozprávať e, v duchu sesterstva, môžeme e, byť e, úprimní. Úprimná otázka. prečo práve ženy moslimky by chceli opustiť svoje rozšírené rodiny, e, spoločenstva, dediny, tradície, náboženstvo a tak ďalej. Prečo to chcú nechať za sebou? Prichádzajú do Európy a potom buď sa snažia žiť európsky život, alebo E, ako ste naznačili, sa snažia premeniť Európu na moslimskú Európu alebo vytvárať svoje e, vlastné spoločenstvo v Európe a žiť moslimský život. To je úprimná, veľmi dôležitá a základná otázka. Napriek tomu, že e, pôsobíte vo veľmi ako veľmi vzdelaná, sofistikovaná žena pre iniciatívu George Sorosa. Možno, že e, máte predsa len e, určitý vzťah s, s autentickými sestrami a môžete nám prezradiť svoju motiváciu. Samozrejme je tu zásada feminizmu, ale mm, mm, samozrejme e, jazyk, tradícia, kultúra sú dôležité pre ženy. Odovzdávame to z generácie E, do generácie. Prečo e, si pretnete svoje korene a odídete e, do Európy? Pozrite sa, nie je to viac ako dve minúty, máme dostatok času, to každý vidí, máme iba niekoľko poslankyň pri, prítomných. A zase vidíme tak veľa mužov, ktorí prichádzajú do Európy. A čo sa stane s ich e, manželkami, matkami, sestrami, ktorých e, ponechávajú nechávajú za sebou. Ďakujem pekne. Ďakujem, pani predsednička. Vyhlásili ste, že útoky na moslimské ženy e, vyvoláva menšiu reakciu, ako keď farební muži napadnú biele ženy. E, keď sú e, ženy, biele ženy napadnuté, boli ženy v Kolíne napadnuté migrantmi, tak e, to sa neriešilo v tomto výbore a nevyvolalo to reakcie. Vy beriete odhodenie závoja ako prejav slobody, ale vo Francúzsku väčšina žien je povinná nosiť závoj, šatku alebo si prikrýva tvár, lebo inak nemajú právo opustiť svoj dom. A to je pre vás pojem slobody. Na rozdiel od toho, ženy, ktoré e, nie sú moslimky, sa nemôžu vôbec prechádzať e, v niektorých častiach alebo štvrtiach Francúzska, lebo sú obťažované a často nemajú právo ani vstúpiť do obchodov. Aj to je váš, vaša predstava o slobode a vy odsudzujete národné zákony, najmä vo Francúzsku, o tom, čo, e, čomu sa hovorí ostentatívne prejavy e, religióznosti, zatiaľ čo my sme laický štát. A už dlhší čas e, práve na základe politických požiadaviek táto laicita postupne ustupuje. Ďakujem pekne. A teraz poprosím pani Marian Madun, aby reagovala. odpoviem e, na prvú otázku. E, e, predovšetkým musím rozpíliť viaceré predpoklady, ktoré sú v pozadí otázky, ktoré neopodstatnená. Hovoríte o ženách moslimkách, ako keby prišli zo zahraničia, aby islamilizovali Európu. Nikdy som nepovedal, že máme takýto plán moslimské ženy nechcú premeniť Európu na moslimskú Európu. To nechceme. Väčšina e, moslimských žien e, sa narodila a mm, vyrastala v Európe. Európa je ich domov. E, to je to, čo poznajú a chcem, chcú prispievať k spoločnosti. Tu sa chcú učiť na školách, chcú prispievať ekonomicky, politicky, sociálne chcú sa stať súčasťou spoločnosti a interagovať s občanmi. Títo ženy častokrát e, hovoria na viacerých európskych jazykoch. Neprichádzajú, aby nanútili svoj jazyk alebo svoje zvyky. Chcú iba e, e, požívať rovnaké práva ako ostatné Európania a to je základné ľudské právo právo vyznavať e, svoje náboženstvo. Neprichádzajú sem, sú, tu sa narodili a nechcú oni zmeniť pravidla. Chcú, aby pravidla zostali e, rovnaké. A títo medzine to sú nové pravidlá, to sú tie zmeny v zákonodárstve, ktoré môžeme vystupovať späť mm, vznikli pred desiatimi rokmi v niektorých krajinách ako Francúzsku ešte skôr, ale e, tam došlo k zmenám v zákone, ktoré vylúčujú e, títo ženy. E, títo ženy chcú rovnako participovať na spoločnosti, nechcú nikomu uškodiť, nie sú žiadne dôkazy, že by niekomu škodili, že by boli rizikom. Chcú len požívať rovnaké práva a žiť rovnaký život e, ako ostatné ženy, nie moslimky z iného etnického pozadia. A druhá otázka ako feministka, ako človek, ktorý e, sa zasadzuje za práva žien celý svoj život. Bojujem so všetkými formami e, utlačenia a spolu so svojimi e, kolegyňami sme rovnako proti tomu, aby hijab sa nanúcoval ženám, takisto ako proti tomu, aby sa zakazovali. Chceme, aby ženy sa mohli slobodne rozhodnúť, ako budú vyznavať svoje náboženstvo, a či budú e, e, dávať na sebo e, náboženské oblečenie. Myslím si, že ženy majú schopnosť rozhodovať samostatne, rozhodovať o tom, aký život budú žiť. Práve to sa nám páči na krajinách, kde žijeme a to, že používame tieto slobody, chceme, aby každý to mohol robiť. A chceme aby inštitúcie, ktoré sa vytvorili pred niekoľkými rokmi, aby chránili ženy proti diskriminácii. Máme určité inštitúcie a pravidlá, ktoré by mali chrániť ženy, využívajme ich. Nie, prijímajme zákony, ktoré by ešte viac trestali ženy. Vychádzajme z premisy, že všetci sme rovnakí. Ak príjmame títo e, pravidla, nie pomáhame ženám, ktoré sú nutené nosiť e, určité oblečenie. Som proti takému útlaku. E, domnievate sa, že pretože mám šatku, že podporujem nejakú formu utlačania laicita, a kto e, cestujú do susedných štátov a rôzne formy neutrality. Domnievame sa, že je to dôležitý e, zácný princíp, ktorý chráni právo nás všetkých e, vyznovať akékoľvek náboženstvo, veriť tomu, čomu chceme, byť súčasťou spoločnosti. Je tu určitá analýza v tejto správe, ale existuje určité francúzske analýzy ktoré svedčia o tom, že výklad tohto princípu sa postupne časom menil explicitne tak, aby sa vylúčila táto konkrétna skupina zo spoločnosti. Čiže je to dôležitý princíp a spolu s so ostatnými e, E, princípy ako e, rovnosť, sloboda význania, e, to sa zneužíva na diskrimináciu konkrétnej skupiny. Domnievame sa, že je to veľmi nesprávne a že to podkopová zásady Európy a jej ideály chceme byť tu a rozprávať sa o tom, že je možné e, vyznovať tieto hodnoty a umožňovať e, moslínským ženám zúčastňovať sa života spoločnosti. Tu nie je žiadny rozpor a jedno aj druhé je možné. Len môžem, treba urobiť možnosť voľby pre spoločnosť. Ďakujem. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne, pani Meriam Hamadu. Ďakujem za prezentáciu, za všetky odpovede. Ako povedala eh, Marin Björk, eh, musíme ešte robiť eh, podstatne viac, aby sme dokázali spolupracovať. Now, uh... A teraz opatrovateľské služby v Európe pre v mm, záujme väčšej rodovej rovnosti pani spravodajkyne Sir Petekajnen. Ďakujem pekne. V záujme e, e, času spomeniem e, len najdôležitejšie veci. Naše spoločnosti sú segregované, ako dobre vieme. A práve preto nejde iba sociálnu záležitosť, je to predovšetkým rodová a ženská záležitosť. Časť ľudí poskytuje starostlivosť doma a 70 um, týchto ľudí sú ženy. A to e, je priamo napojené na všetky komplikácie v pracovnom e, živote, či už ide odborný rast, alebo e, mzdy, alebo napokon aj dôchodky, ktoré ženy dostávajú neskôr. A naša spoločnosť stráca asi 370 miliard eur e, e, ročne, pretože ženy nedostávajú e, dostatočnú odmenu a že táto práca je neviditeľná a tu neumožňuje zosledenie pracovného a súkromného života. A to sa prehlbuje úmerne starnutiu spoločnosti. Čiže čo potrebujeme? Tri veci. Poprvé, lepšie opatrovateľské služby v Európe, to znamená aj e, kvalitu týchto služieb a ich dostupnosť. Najmä vzhľadom na starnúciu populáciu, e, to znamená e, možnosť pre ľudí, ktorí zavise na týchto službách, aby sa vedli, vedeli rozhodnúť, či to bude poskytovať doma alebo špe- špecializovaných ústavoch. To umožní ľuďom žiť dlhší život a mm, ako vieme, v Európe opatrovací služby nie sú celkom v poriadku. Títo e, e, služby sa majú stať predmetom európskeho semestra a druhý pilier e, spočíva v tom, že sa musíme venovať právam pracujúcich. Keď napríklad niekto si berie e, e, dovolenku na poskytovanie opatrovateľských služieb, či už pre e, deti alebo ďalších rodinných príslušníkov, mali by mať možnosť zostať doma a dostávať plný plat alebo čiastočný plat, aby ničelili nebezpečenstvo prepustenia Existujú viaceré ďalšie otázky, ktoré treba riešiť v rámci jedného balíčka. Je tu návrh vytvoriť program pre európskych opatrovateľov, aby sme zistili, kto všetko poskytuje opatrovateľské služby, v čom e, spočíva problém, aby sme si e, uvedomili, čo všetko to znamená z hľadiska práv pracujúcich, práv na odmeňovanie, aj na e, dôchodkové zabezpečenie. Treba zabezpečiť e, príslušné opatrovateľské zariadenia. Treba zabezpečiť e, ekonomickú podporu v takejto životnej situácii, vrátanie zdravotníckých služieb a rehabilitačných služieb aj pre samotných opatrovateľov Takže aj takýto program sa tu navrhuje. Zároveň si uvedomujeme, že komisia pripravila veľmi dobrú správu, ale máme pred sebou ešte pomerne veľa práce a dúfam, že nasledujúca komisia dokáže e, dosiahnuť e, vyššiu úroveň e, v oblasti programov pre opatrovateľov sú to odkazy na viaceré správy nášho výboru, pretože pre nás to nie je nová záležitosť. Výbor FAM už viackrát eh, sa tomu venoval. Veľmi rada si vypočujem eh, vaše pripomienky alebo zodpoviem prípadné otázky. Ďakujem. Ďakujem pekne pani Petikajnen a teraz ste nevy spravodajcovia. Maria Gabriela Zána, nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne, pani predsednička. Ďakujem aj pani spravodajkyni a e, za to, za to čo ste povedali. V súčasnosti e, dopyt po e, službách starostlivosti o deti a službách dlhodobej starostlivosti sa zvyšuje, ale a to preto, lebo ženy trávia viac času v zamestnaní aj v neplatenom domácom zamestnaní. Asi 38% sa stará o deti, ehm, rodičov, vnúčata alebo iných ľudí, ktorí sú závislí alebo majú um, nejaké postihnutie v porovnaní s 25% mužov a e, ukazuje sa, že, že spoločná starostlivosť je hlavným dôvodom menšieho zastúpenia žien na trhu práce a e, má to aj dôsledky alebo dopady na mzdy čo e, vedie zase k sociálnej exklúzii žena. Ja tu súhlasím so spravodajkyňou a so správou, že e, služby starostlivosti musia byť rozvíjane komplexne tak, aby splnili potreby tak mužov aj žien e, týkajúce sa zosúladenia rodinného a pracovného života. Existuje tu urgentná potreba poskytnutia starostlivosti o deti a, a služieb dlhodobej starostlivosti v nasledujúcich desaťročiach a mali by sme E, podniknúť opatrenia, e, ktorých cieľom bude e, sledovať dostupnosť dlhodobých služieb starostlivosti tým, že zosúladíme definície, zber údajov a rozvinieme ciele a indikátory. A okrem toho je tu niekoľko záležitostí, ktoré by som chcela spomenúť a ktoré formulujem vo forme pozmeňovacích návrhov. V prvom rade by som chcela riešiť e, tú otázku, že ľudia s e, chronickými ochoreniami tiež potrebujú dlhodobé opatrovateľské služby a preto e, takéto opatrovateľské služby mali súčasťou tejto definície. A tu kvalita starostlivosti o deti a dlhodobých opatrovateľských služieb by mala byť chápaná vo viacerých rozmeroch. Vrátane kvality zariadení a služieb, prostredia, vzdelávacích programov pre deti Okrem toho, vzhľadom k tomu, že kvalita služieb je úzko spojená s poskytovateľmi starostlivosti, mali by sme tiež e, zohľadniť e, e, úroveň alebo kvalitu vzdelania a skúsenosti týchto poskytovateľov starostlivosti. A pokiaľ ide o dostupnosť, tak diskusia o dostupnosti E, služieb, týchto služieb v členských štátoch by sa mala odvíjať od toho, do aké miery sú dostupné tieto služby e, tým, ktorých potrebujú. 80 týchto služieb poskytujú totiž neformálni e, poskytovateľia starostlivosti a väčšina z týchto neformálnych poskytovateľov sú ženy. Úloha formálnych poskytovateľov by mala byť komplement, bude komplementárna alebo je komplementárna a tu vzhľadom k tomu, že e, ženy by sa mali e, podielať na trhu práce viac, je treba poskytnúť napríklad psychologickú podporu a iné formy podpory, aby sa zabezpečilo, že môžu nájsť rovnováhu medzi pracovným a rodinným životom. My vítame návrh komisie na odporúčanie rady a komisie na zvýšenie kvality, e, zvýšenie systémov kvality vzdelávania a starostlivosti o deti v ranom štádiu, v ranej fáze. Toto by malo viesť k tomu, aby členské štáty zmenili a zlepšili na základe odporúčaní svoje vlastné systémy. Tiež chceme požiadať členské štáty, aby podnikli opatrenia na zlepšenie stavu a profilu e, sektorov poskytovania starostlivosti, aby tam pritiahli viac ľudí a aby sa, v, aby sa medzi pracovníkmi dosiahla rovnováha medzi rodmi. Tiež um, treba ľudí z znevýhodnených e, prostredia, ako napríklad z vedeckého prostredia detí, z rodín migrantov, e, podporiť v tom, aby sa mohli e, tiež do týchto systémov poskytovania starostlivosti dostať e, ľudia z týchto znevýhodnených prostredí tiež majú mať prístup k kvalitným a dostupným službám. Cieľom je zabrániť chudobe detí už od eh, ranej mladosti. A ja, ja apelujem na komisiu, aby eh, navrhla opatrenia na podporu týchto ľudí zo znevýhodnených prostredí, aby zvýšila verejné financovanie v tejto oblasti. Ja vítam vaše pripomienky a návrhy a teším sa na úzkú spoluprácu s pani spravodajkyňou samozrejme a ostatnými eh, kolegyňami a kolegami na tejto veci. Ďakujem vám. Teraz eh, pani Kostadinka Kuneva. Ďakujem veľmi pekne, drahé kolegyne. Z mojej strany by som chcela poďakovať eh, kolegyni Sirke, Sirpe Pietikainen za správu, ktorú predložila. Predtým však, než eh, než poviem svoj názor, by som chcela e, spomenúť jednu procedurálnu záležitosť. Na nešťastie táto správa sa stala obeťou súťaže medzi výbormi Európskeho parlamentu a to od gestorstvo v tejto veci. My e, sa my sme k tomuto dostali list e, od koordinátorov, čiže deje sa to, že tieto správy, alebo táto správa prichádza na poslednú chvíľu. Máme tu veľmi dôležité uznesenie, veľmi dôležité závery, ktoré sa týka, týkajú miliónov občanov. A ja si myslím, že je to veľmi zlé znamenie, že 10 mesiacov pred voľbami do Európskeho parlamentu sa všetky tieto veci preberajú. Ak by o tomto voliči vedeli, tak e, by asi boli nahnevaní. A teraz sa dostanem k veci. Pred tromi rokmi sme schvalovali moju správu e, týkajúcu sa poskytovateľov starostlivosti, tak inštitucionálnych ako aj domácich. A my sme zdôraznili, e, že táto oblasť musí byť regulovaná a chránená, ale na nešťastie e, sme zatiaľ nezaznamenali žiadny legislatívny návrh týmto smerom. A dnes hovoríme o uznesení a, a to sa ani netýka, a nehovorím ani o návrhu smernice, ani o návrhu nariadenia, čo ukazuje, že e, naše želania neboli splnené. A nevidíme ani nejaké nové politiky v sektore starostlivosti, že by sa črtali. A to nám ukazuje, v akom stave je, je celková starostlivosť v Európskej únii. Starostlivosť o deti, o starších, o ľudí s, s postihnutím e, je vykonávaná stále ženami. Ženy pritom nemajú prístup na trh práce a e, nemajú možnosť rozvíjať nejaký sociálny život. A kvôli tomuto um, správa, o ktorej hovoríme, a um, jej ciele, ktoré nadvezujú na to, čo bolo schválené v roku 2002 v Barcelone, teda um, otázky napríklad starostlivosti a vzdelávania detí do 6 rokov, my sme zaznamenali rozhodnutie len 12 z 28 členských štátov a to nám akoby ukazuje, že ten problém nie je riešiteľný uznesením, ktoré nebude záväzné. Prečo e, toto veľké zlyhanie? Počas e, ostatného desaťročia sa udiali veci, o ktorých by správa mala hovoriť e, v uplynulej dekáde. sa s požehnaním rady a komisie spochybňujú sociálne výdavky v starých členských štátoch e, a škrtajú sa v mene krízy, alebo škrtali sa v mene krízy. A e, keď už hovoríme o, o úsporách e, a škrtoch, tak to nie je nejaká vágna vec a nie je to nejaká ideologická mánia lavice. Ide o politické rozhodnutia, rozhodnutia, ktoré boli prijaté v uplynulých rokoch osobitne krajinami, ktoré podpísali memorandum o porozumenia. Tieto opatrenia sa premietajú do napríklad menšieho počtu škôl pre mladé deti, škôlok, menej zariadení starostlivosti pre seniorov a menej pomoci ženám v tom, aby sa mohli zapojiť do trhu práce a mohli poskytovať túto špecializovanú starostlivosť a mali rovnaké príležitosti na prácu a zamestnanie. A e, ide pre, pre Európu a situáciu žen ide o veľký krok späť, pretože ženy e, v súčasnosti nahrádzajú e, štát blahobytu, sociálny štát a to sa deje vo všetkých členských štátoch a preto by správa mala hovoriť o týchto veciach otvorene. My samozrejme nájdeme spôsob, ako to uznať ako túto starostlivosť pre mm, mladé, starostlivosť o mladé deti, starších a ľudí s postihnutím zariadiť tak, aby to bola platená práca. Mali by sme zároveň prioritizovať ženy a mali by sme nahradiť e, ten oslabený štát blahobytu. Ja chcem zdôrazniť e, jednu vec. E, ja nesúhlasím s textom správy v jednej veci veľmi zásadne. V tej správe sa hovorí, že prístup ku kvalitnej starostlivosti je najmä otázkou osobnej, osobného rozhodnutia voľby medzi rôznymi systémami um, poskytovania starostlivosti. Toto je absolútne nesprávne. Naše hlavné smerovanie by malo byť v tom, že vytvoríme a podporíme e, spolahlivú sieť eh, verejných služieb a služieb poskytovaných komunitou eh, tak, aby nemuselo, nemusel vzniknúť eh, trh týchto služieb zameraný na produkciu zisku. Tento, tento model sme odskúšali pri starostlivosti o deti a o starších a tento, tento trh spôsobil, že došlo k vylúčeniu najchudobnejších rodín a žien a preto súkromný sektor starostlivosti by mal fungovať len ako doplnok a pod e, striktným dohľadom a nemal by konkurovať verejnému sektoru starostlivosti. A ja chcem povedať, že podporujem stanovisko spravodajkyne v tom, že do e, európskeho semestra by sme mali doplniť preskúmanie údajov o starostlivosti o starších a o ľudí s postihnutím a mali by sme tiež podporiť intenzitu snách eh, prostredníctvom sociálnych indexov o zamestnanosti a rovnosti žien. Mali by sme zohľadiť tiež chudobu detí a tiež eh, situáciu eh, v, vo verejnom zdravotníctve celkovo. My Potrebujeme dobrú koordináciu, koordináciu s inými správami, o ktorých sa momentálne rokuje ešte počas tohto volebného obdobia, tak v našom výbore, ako aj v iných výboroch. A záverom ešte chcem zdôrazniť, že naša správa nám dáva e, možnosť preklenúť e, určité, alebo pre, zlikvidovať určité nedostatky. V správe, v návrhu správy spravodajkyňa pripomína potrebu stanoviť si ako cieľ postupné predlženie rodičovskej dovolenky a ochranu práv zamestnancov pre ženy, ktoré poskytujú starostlivosť a e, že tiež by mala byť e, vytvorená záruka proti prepusteniu takto fungujúcich žien. A ja sa odvolávam na súdny dvor, ktorého, roz, roz, ktorého rozsudok e, vytvoril jednu obrovskú dieru v tom, že um, tehotné ženy nemôžu byť súčasťou prípadných sporov o hromadnom prepušťaní. A toto je veľký krok späť a my ako ženy na výbore FAM by sme sa mali snažiť tento nedostatok vyriešiť čo najskôr. Ďakujem veľmi pekne, ja sa vrátim k diskusii prostredníctvom textov, ktoré budem predkladať ako pozmeňovacie návrhy. Ďakujem veľmi pekne. Teraz by som chcela dať slovo komisii, hovorí pani predsedajúca. Ďakujem za slovo aj za e, návrh správy, ktorú predložila spravodajkyňa. Ten návrh je veľmi zaujímavý a hovorí o niektorých e, problémoch, e, na ktorých pracujeme aj v komisii, a to veľmi intenzívne. Od chvíle, kedy sme minulý rok v apríli prijali iniciatívu týkajúcu sa rovnováhy pracovného a rodinného života a táto vec sa objavuje aj v správe a naše aktivity, e, na ktorých sme už začali pracovať, e, sú v princípe založené na aktivitách, e, ktoré spomíname v tomto oznámení. Čiže ja s vami súhlasím v tom, že je potrebné skúmať dostupnosť a kvalitu opatrovateľských služieb a služieb starostlivosti o deti tak, aby sa umožnilo ženám spojiť pracovný a rodinný život. Toto je veľmi dôležitý element a tiež sa domnievame, že je veľmi dôležité prepojiť túto tému s európskym semestrom a pri ostatnom kole európskeho semestra to už bolo jasnejšie, ale my samozrejme zohľadníme vaše odporúčania a návrhy v, ďalšie, v ďalšom, ďalšej práci. Tiež chcem poďakovať za prepojenie, ktoré uh, sa tu um, zvýrazňuje s návrhom komisie o e, nariadení o kvalite e, starostlivosti o deti a ich vzdelávaní v ranej fáze. Toto je rámec, e, kde sa snažíme spojiť všetky tieto prvky, teda ide naozaj o dostupnosť, tak finančnú, ako aj praktickú, kvalitných služieb. Zároveň je cieľom profesionalizácia týchto pracovníkov, ktorí poskytujú takúto starostlivosť a ich pracovné podmienky. Všetky tieto elementy sú veľmi dôležité a ja my radi budeme skúmať všetky možnosti, ako v tejto téme pokročiť ďalej. Potom je tu, potom je tu e, osobitná problematika detí z, nevýhodnených, zo znevýhodnených prostredí. Toto je e, vec, ktorú budeme musieť riešiť, pretože práve pre tieto deti je e, raná starostlivosť veľmi dôležitá a my teda chápeme, že nejde samozrejme len o deti, ale aj o iných ľudí ale túto správu budeme sledovať s veľkým záujmom a tešíme sa na ďalšie kroky. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne. Teraz e, dávam znova slovo pani Piety Kajnen. Ja chcem poďakovať tieňovým spravodajkyniam aj komisii za vyjadrené e, názory a za spoluprácu v tejto téme. Takže teším sa na vaše pozmeňovacie návrhy a na ďalšie pripomienky a dúfam, že z tejto správy urobíme správu veľmi dobrú. Ďakujem vám. Ja by som chcela oznámiť, že termínom pre predkladanie pozmeňovacích návrhov je 12. júl e, o 18. A ja vás poprosím, aby ste na to nezabudli, pretože na tieto pozmeňovacie návrhy budeme čakať len dovtedy. A teraz e, prejdeme na nasledujúci bod na našom programe bod 10 predsedníctvo rady. Prezentácia programu predsedníctva rady, s ktorou prichádza Julian Bognar Strauss, spolková ministerka úradu spolkového kancelára pre ženy, rodiny a mládež z Rakúska. Takže, pani ministerka, dáma vám slovo. Veľmi pekne ďakujem. Vážená pani predsednička, vážení koordinátori, koordinátorky, vážení členovia alebo poslanci Európskom parlamentu, dámy a páni, veľmi pekne ďakujem za pozvanie, za možnosť e, približiť vám priority rakúskeho predsedníctva rady vo výbore FAM. Všetci sme si e, e, vedomi toho, že Európska únia má pred sebou veľmi e, e, dôležité výzvy, ktoré musí e, zdolať na jednej strane. Dúfame, že sa ukončia rokovania o Brexite, avšak udalosti z ostatných dní svedčia o tom, že čelíme veľkým výzvam na strane druhej. Ide o to, že musíme vyrokovať viacročný finančný rámec aj toto je ďalšia výzva. Čo e, skorý koniec súčasného mandátu e, tiež je pred nami. To bude znamenať e, veľký počet otvorených spisov, ktoré treba uzatvoriť. Naša téma je Európa, ktorá chráni. V ostatných rokoch v Európskej únii sme prežili viaceré krízy, a mali by sme stále tlmočiť našim občanom a občankom, že Európa je bezpečná, že Európska únia má schopnosť riešiť problémy a to tak, aby to vyhovalo našim občanom a občankám. Musíme im tlmočiť o tom, že sme za bezpečnosť a mier a že dokážeme to zabezpečiť v Európe tu je veľmi dôležité, aby sme mali konkrétne eh, výsledky eh, v dôležitých otázkach. A to je zase motom eh, rakúskeho predsedníctva. Európa, ktorá chráni. Máme vo všeobecnosti tri priority. Najmä bezpečnosť a boj proti nelegálnej migrácii a efektívna ochrana vonkajších hraníc, zabezpečenie blahobytu, a e, konkurencieschopnosti prostredníctvom digitalizácie a zaistenia stability v susedstve Európy na západnom balkóne na východe od Európskej únie. Chceme e, posilniť princíp subsidiarity, potrebujeme posilniť e, dôveru a blízkoť k občanovi, to ide ruka v ruke Musíme sa sústrediť na významných otázkach a e, menej dôležité otázky by mali e, e, riešiť regióny alebo samotné členské štáty. Domnievam sa, že pritom je rozhodujúce, aby sme robili toho menej, ale účinnejšie. Pre nás je veľmi dôležitá téma budovanie mostov a pokrok je možný iba ak členské štáty budú jednať za jedno. Rakúsko bude sa snažiť budovať takéto mosty a myslím si, že spolu s krajinami v srdci Európy bude sa snažiť e, posilňovať túto jednotu. A teraz niekoľko iniciatív v oblasti práv žien a rovnoprávnosti. Je to dôležitá téma e, pre Európsku úniu, aby podľa zistení e, e, Eurobarometru 91% e, respondentov uvádza, že považujú rovnosť mužov a žien za dôležitú zložku spravodlivej demokratickej spoločnosti. 87, hovorí, že je dôležitá rovnosť podnikanie a 40 67% hovorí o tom, že je to dôležité pre nich osobne. Takže rodová e, e, e, rovnosť je zabezpečená vo viacerých zmluvách a je to explicitná úloga Európskej únie. Muži a ženy musia mať v Európskej únie rovnaké práva a šance, rovnosť mužov a žien je veľmi dôležitá pre Európsku úniu a členské štáty. Zároveň a domnievam sa, že táto téma je veľmi dôležitá máme e, nedostatok spoločnej stratégii. E, a táto stratégia existovala e, na Európskej únie a v súčasnosti chýba. A myslím si, že v budúcnosti by sme sa mali venovať tejto téme a zvýšiť jej prioritu. Rovnosť mužov a žien musí byť v stredobode pozornosti a na základe e, prieskumov a štúdií je očividné, že je to e, jasná požiadavka e, občanov a občaniek Európskej únie. To sa musí dostať na politickú úroveň a stať sa súčasťou stratégie. Tento cieľ Rakúsko spolu s Estonskom, Bulharskom si stanovili za svoj zámer a podpísali sa pod potrebou zabezpečenie rovnosti je dôležité venovať väčšiu pozornosť a viac zdrojov tejto téme a vo mnohých európskych štátoch prebiehajú diskusie o rovnosti mužov a žien, ale nedosahli sme ešte jednotu a teraz chceme viesť otvorený dialog e, orientovaný do budúcnosti na konferencii e, e, e, rovnosť Európskej únie mladé hlasy. Európske, prepačte, Rakúske predsedníctvo plánuje sformulovať otázky ohľadom toho, ako budú vyzerať rovnosť mužov a žien do budúcnosti chceme predovšetkým poskytnúť takú rovnosť možnosti pre mladých ľudí a zabezpečiť to pre mužov a ženy. Na tejto konferencii rovnosť, rodová rovnosť sa bude konať v oktobri a dúfam a teším sa, že eh, mm, uvidím eh, mnohých z vás, ktorí ste sa prihlásili, že prispiejte k tejto konferencii. Budete s nami spoločne o tom podrobne diskutovať. Zapodívame sa eh, týmito otázkami. Chceme Mm, priniesť niečo nové, budeme e, tam mať interaktívny formát, možnosť e, e, výmeny medzi mládežou, ministrami, vysokými predstaviteľmi, odborníkmi, vrátane odborníkov s mimovládnymi organizáciami a správnych orgánov členských štátov. Chceme vytvoriť dobrý rámec pre diskusie medzi jednotlivými generáciami a inštitúciami. A preto čo najsrdečnejšie chcem vás pozvať na túto konferenciu. Vieme, že mnohí z vás už ste sa prihlásili. Mm, myslím si, že e, môžeme očakávať veľa úspechov od tejto konferencii vo Viedni. Je dôležité, aby Európsky parlament a najmä tento výbor pre práva žien a rovnosť rodov e, opätovne vystúpil na tejto konferencii s tým, aby sme dali do pohybu veci v Európe, aby sme urobili prioritu z e, e, rovnosti pohľavy. Pre mňa ako ministerky pre mládež je veľmi dôležitá aj účasť mladých ľudí na tejto konferencii. Tu e, spolupracujeme so spolkom spolkovými zastupiteľstvami pre mládež, mnohými mládežnickými organizáciami s tým, aby sme spoločne e, zvýšili viditeľnosť a, a, a, a sílu hlasu mladých e, ľudí v otázke rovnosti pohlaví. Usporedováme rôzne prípravné e, podujete v Bruseli, Štrasburgu, a v Rakúsku s tým, aby sme e, zhromažďovali požiadavky mladých ľudí, aby boli e, lepšie viditeľné. E, mladí ľudia majú odvážne pohľady, mnohoraké pohľady na túto problematiku a to bude v stredu, bude pozornosti e, konferencii Rodová rovnosť a mládež. Ďalšia dôležitá téma pre mňa, pre nás všetkých sú možnosti, ktoré e, ponúka e, digitalizácia pre devčatá v rámci dialogu o rovnosti pohlaví. Chceme sa sústrediť na tému rody digitalizácie. Je to niečo, čo robíme spoločne s trio predsedníctvami, spolu s Estonskom a Bulharskom. A v závere tohto tria e, e, chceme urobiť e, štúdiu Európskeho institútu pre rovnosť pohľavy ohľadom šanci a rizik digitalizácie pre dievčata a chlapcov. Chceme zabezpečiť e, e, a zvýšiť e, spoločenskú a hospodárskú participáciu, participáciu na otázky digitalizácie. V stredu bude pozornosti je otázka, či devčata a chlapci môžu mať rovnakú možnosť získať prospech z tejto digitalizácie. Tieto štúdie E, sa sklbia so skúsenostmi z e, e, rôznych oblastí v otázke rovnosti po, teda otázka digitalizácia a mládež, plánované závery by mali sa vrátiť k otázke práv žien z Pekinskej deklarácie. Chceme vyhodnotiť situáciu a máme e, spoločný program e, pre rovnosť e, pohlaví. Chceme ho posilniť. Akým spôsobom môžeme posilniť dievčata a mladé ženy, aby lepšie vedeli využiť šance, ktoré poskytuje digitalizácia. Ako môžeme upriamiť digitalizáciu, aby sme posilnili ich, jej prínos pre dievčata a chlapcov. A takisto treba sa venovať Ehm, pozitív, možným rizikom digitalizácie ehm, mladí e, e, ľudia budú môcť e, podeliť sa svoje skúsenosti a návrhy. Rodový mainstreaming to je ďalšia téma predsedníctva Rakúska, posilnenia rovnosti a rodovo, rodový mainstreaming bude ďalšou prioritou programu rodový mainstreaming eh, sa musí dostať do viacerých smerov politiky, do organizácie a plánovania jednotlivých podujatí v rámci eh, prípravy na naše predsedníctvo sme mali eh, výmenu názor medzi jednotlivými rezortmi zastupcovia viacerých ministrov parlamentu, štatistického úradu a spolkových krajín hovorili o možnostiach presadzovania rodového mainstreamingu do plánovania rakúskeho predsedníctva. Mali sme e, odborníkov z AIG e, sekretariatu, hovorili o pozitívnych skúsenostiach spolupráce s predchádzajúcimi predsedníctvami podľa nášho názoru je veľmi dôležité, aby sme pri plánovali e, rovnosti pohlaví stanovili konkrétne cieľy e, a zabudovali ich do jednotlivých smerov politiky. Máme určité e, doterajšie skúsenosti a budeme sa deliť naše skúsenosti s ďalším e, triom predsedníctvom, s tým, aby tieto skúsenosti a snahy mohli sa presadzovať ďalej. Ďalšie e, e, spisy, smernice pre zosúladenie rodinného a pracovného života. Všetci vieme, že toto je dôležitá súčasť politiky zamestnanosti a je to veľmi dôležitá súkromná téma Rada viackrát hovorila o tom, že zosoladenie eh, pracovného a eh, osobného života sa musí eh, zjednodušiť vzhľadom na demokratické zmeny a zmeny na trhu práce. A v tejto súvislosti vítam to, že 21. júna Rada schválila všeobecné smerovanie a Mm, je tu veľmi dôležitá aj úloha e, parlamentu. Teším sa na dobré diskusie a konstruktívnu spoluprácu s parlamentom v snahe dosiahnuť vyváženú zhodu. Členské štáty sú si za jedno v tom zmysle, že opatrenia zamerané na zasolenie pracovného a mm, súkromného života sú nevyhnutné, ale tu musíme zohľadňovať e, vnútroštátne e, špecifika, a pretože napokon členské štáty to budú u seba presadzovať. E, pokiaľ ide o pristúpenie k istambulskému dohovoru, pre nás to bolo veľmi dôležité. Rakúsko bolo jedným z prvých štátov, ktorý mm, mm, implementoval e, e, istambulský dohovor, pokiaľ ide o boj všetkých formov nasilia e, páchaného na ženách a dievčatách, je s ústrednou požiadavkou základných práv. Treba sa snažiť odstrániť všetky formy násilia, najmä násilia na ženách a dievčatách a to nemá žiadne miesto v Európskej únii. Chcela by som pokazať na to, že všetkých 28 členských štátov podpísali e, e, spoločnú dohodu a, a, a 18 z nich už to ratifikovali. V maji sa podpísala dohoda a tento dôležitý nástroj sa stane e, veľmi dôležitým vnútorným nástrojom pre mm, presadzovanie implementácie dohody. Minulý rok počas e, e, diskusí pri malským predsedníctvom vizitili sme, že je to kvalifikovaná dohoda o mm, zastupovaní žen v e, riadiacich orgánoch spoločnosti, ale to sa zablokovalo a, rakúske predsedníctvo bude pozorne sledovať túto situáciu a bude sa snažiť e, za, na, ďalších členských štátov a napokon smernica o, o diskriminácii e, rokovania na rade sa vyvíjajú veľmi zložitým spôsobom pretože potrebujeme tu jednomyslný postoj a sú tu určité problémy e, v súvislosti e, s ustanoveniami e, príslušné prípravné veci boli schválené v 2008 roku a najneskôr v júni 2018 to sa zastavila. A Rakúske predsedníctvo e, plánuje pokračovať diskusie na túto tému v pracovných skupinách. Ďakujem pekne, pani ministerka, za prezentáciu vašich priorít. A teraz e, slovo majú e, členovia výboru a ako prvá vystupí pani Kozlovská. Ďakujem, vážená pani predsednička, pani ministerka, dáne, dámy a páni. Chcem vám najskôr poďakovať za toto vystúpenie, ako aj za vyhlásenia o E, gender mainstreamingu a o istambulskom dohovore. Je to veľmi dôležité. Chcem povedať, že súhlasím s pani ministerkou v tom zmysle, že sme veľa dosiahli v oblasti e, rodovej rovnosti, ale e, týka sa to najmä politických deklarácií, zatiaľ čo v jednej časti politických vyhlásení sú E, právne vyhlásenia, ale sú to čiste vyhlásenia. A potom, e, pokiaľ ide o aplikáciu, tak to je výzva, ktorá stojí pred nami všetkými. My sa snažíme vidieť tie najdôležitejšie veci, ktoré treba urobiť v oblasti rovnosti, teda aplikácia práva, legislatívy v praxi e, musí byť prvoradá. Okrem toho je tu aj téma E, vyváženého e, balíčka o vyvážení alebo rovnováhe medzi rodinným a profesionálnym životom. E, čo si myslíte o tejto téme, pretože ja rešpektujem pozíciu rady 20. z 21. júna, avšak trošku ma prekvapuje toto schválenie. Je to príliš krátke a ja si myslím, že ide ešte e, aj po to, čo vlastne navrhuje e, Európska komisia. Pokiaľ ide o mm, e, otcovskú dovolenku, tak vidíme, že rada bola teda dosť v tomto smere strohá a mali by sme to nechať na národnej úrovni ako doteraz. Ale to nie je dobré, pretože v mnohých krajinách tam nemajú materskú a otcovskú dovolenku a keď sú, tak nie sú platené. A tento návrh presne e, je veľmi dôležitý, pretože dáva na rovnakú úroveň všetkých otcov aj matky pri rodičovskej dovolenke. A keď môžeme tie krajiny rozdeliť, tak čo budeme robiť my ženy a potom dôsledky, aké budú dôsledky e, tohto faktu? Vary ženy budú v horšej situácii na pracovnom trhu? A preto sa chcem spýtať, pani ministerka, aké možnosti sú, že počas vášho predsedníctva rada trošku pozmení svoje stanovisko k tejto téme, pretože vy hovoríte, že ste pripravená na negociácie. To je dobre. E, my v parlamentných výboroch sme tu hlasovali, ale, to, e, ale vlastne to, čo navrhla rada, je veľmi vzdialené. Ďalej, mladí ľudia, Páči sa mi e, vyhlásenie o digitálnych programoch pre mladých, ale najmä pokiaľ ide o ten kontext e, digitalizácie a dievčatka, to je dôležité, pretože tieto dievčatá alebo dospelé ženy, e, tam sú nové ekonomické sektory a preto táto iniciatíva je veľmi dôležitá. Ja sa jej veľmi teším. Tiež si myslím, že tie programy rovnosti sa musia, mm, musia byť orientované viac na ženy a na dospievajúce dievčatá. A už budem končiť. Naozaj som veľmi rada, že e, budete organizovať konferenciu o rovnosti a my ešte určite budeme mať možnosť o týchto otázkach diskutovať. Ďakujem. Ďakujem, pán Mener, nech sa páči. Ďakujem pekne, pani ministerka, za vašu prezentáciu, za to, že ste si našli čas eh, diskutovať s nami. Včera som bola eh, eh, na výbore, kde minister Kikele Mozer tiež eh, robili svoju prezentáciu. Hovorili o tom, že Európa, ehm, ktorá chráni, je dôležitá ale Európa, ktorá chráni, je založená na hodnotách, na ktorých je vybudovaná Európska Európa, demokracie, ľudské práva a chcela by som to, tu teraz zdôrazniť, pretože niekedy sa na to e, e, zabudá, e, keď sa diskutuje o rámcoch e, bezpečnosti. Nemáme jasne, v akom, akým smerom sa to uberá. Ďakujem pekne za to, že ste zdôraznili myšlienku ohľadom e, rodového mainstreamingu. Som spravodajkyňou Európskeho parlamentu na túto tému a som e, vám e, k dispozícii pre dialog alebo spoluprácu v tejto súvislosti. Vaše pozicionovania, pokiaľ ide o istambulský dohovor, to tiež vítam a mám tu aj otázku. Akú pozíciu má rakúske predsedníctvo rady pokiaľ ide o zvyšné členské krajiny e, e, Európskej únie, e, s tým, aby sme zabezpečili ratifikáciu na úrovni Európskej únie, čo je nutné, naozaj nutné. A napokon ťažká otázka. Mrzí ma, že musím to položiť. V Rakúsku sa rozhodlo o indexovaní rodinnej pomoci. Prirodzene je to negatív, niečo, čo bude negatívne pôsobiť na ženy e, e, v ostatných krajinách členskej e, únie. To bude diskriminovať ženy a ich deti. Tento návrh by mohol byť v rozpore s právom Európskej únie, pretože mohol znamenať znevýhodnenie sekundárne, primárne a aké kroky chcete uskutočniť na Európskej únii, aby sme na základe partnerstva mohli dosiahnuť e, celú európsku pozíciu, ako e, hodnotíte e, vplyv toho kroku v Rakúsku, keď sa príjme vnútroštátny zákon, ktorý je v rozpore s európskym právom, s tým, že by sa mohlo rozbehnúť konanie proti Rakúsku v tejto súvislosti. Mm-hmm. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, pani predsednička. Srdečne vítam vás, pani ministerka, vo výbore pre práva žien. Ďakujem veľmi pekne vyslovene za úvodné slova. Začnem na pozitívnej e, e, note. E, Pozitívne ma prekvapilo, ako ste podrobne hovorili o obsahu predloženého rakovského predsedníctva. Musím priznať, že e, v tomto programe e, práva žien a rovnosť žien je e, iba jeden odsek v programe 3 a to bolo podstatne podrobnejšie rozvedené. A som ináč e, pozitívne prekvapená, že ste teraz e, veľmi pozitívne hovorili e, o tejto stránke nášho predsedníctva. Chcela by som sa vrátiť k tomu, čo povedala predsed- moja predchodkynia Angelika Miller. Európa, ktorá chráni keď sa pozrieme na správu z predsedníctva rady, tam sa výlučne hovorilo o migrácii, o ochrane vonkajších hraníc, otázka sociálnej ochrany, Eh, ochrany zamestnankyň eh, eh, je nedostatočne zastúpená a je to alarmujúce, pretože počas rakúskeho predsedníctva máme poslednú šancu pred ďalšími voľbami, aby sme mohli niečo robiť viac pre sociálnu Európu a je tu e, veľká zodpovednosť rakúskeho predsedníctva a predretničky, e, hovorili, e, že v sociálnej Európe veľmi dôležitá je otázka rovnakých práv. Tu očakávame značnú prácu a príspevok zo strany Rakúska. Moja otázka ohľadom viacročného finančného rámca je mm, politovanhodne, že pán Ľuge neprišiel e, e, mm, do výboru pre rozpočet, aby zaujal stanovisko ohľadom európskeho rozpočtu, pretože je to veľmi dôležitý, e, dôležitá súčasť vášho programu aj vo vzťahu k sociálnej Európe vo výbere FAM minulý týždeň sme mali e, vypočutie ohľadom e, rodového rozpočtovania o viacročnom finančnom rámci a prišli sme k záveru, že e, mm, to sa žiaľ nespomína v programe. Mm, je to krok smerom späť a chcem sa opýtať, aké kroky chcete urobiť počas predsedníctva s tým, aby rodový mainstreaming a rozpočtovanie sa dostali do ročného finančného rámca, aby sme eh, nemali už eh, eh, horizontálny princíp v štruktúrnych fondoch. A druhá otázka sa týka toho ohľadom násilia páchaného na ženách. Spomínali ste to v súvislosti s istambulským dohovorom, ako zabezpečiť lepšie financovanie takých programov ako DAFNE, aby to malo e, osobitný riadok v rozpočte. A posledná otázka, e, rovnako ako predretničky, a ja sa nazdávam, že je alarmujúce, že Rakúsko najmä počas svojho predsedníctva e, robí určité útoky, ktoré sa týkajú žien, napríklad indexácia E, e, rodinných príspevkov a minimálne poistenie. A v Rakúsku sa e, musí zaviesť určité opatrenie, ktoré sú v rozpore k celé európskej legislatívou a hodnotami. Ďakujem pekne. Pani, pros, pán Trošinský. Ďakujem, pani predsednička. Vítajte. Pani ministerka, ja zdieľam veľa prvkov z toho, čo ste povedali, najmä ochranu detí, pokiaľ ide o internet a dievčatka. A som veľmi šťastná, že v Rakúsku máte ministerku pre rodinu, pretože my vo Francúzsku už nemáme ministerstvo pre rodinu a mne sa to veľmi páči, že ju máte. Chcela by som s vami prediskutovať viacero vecí, ale Chcem sa vrátiť ku konverzácii, ktorú sme mali dnes ráno vo výbore pre práva žien. Mali sme prezentáciu, e, e, ktorú zorganizovala Open Society o imigrácii, o slobode, e, ktorú údajne predstavuje islamské oblečenie. My v Európe zažívame už istý čas eh, migračnú a teda s tým súvisiacú politickú krízu a táto masívna imigrácia eh, čoraz viac eh, prináša taký nebezpečný prvok komunitarizmu v niektorých štvrtiach miest a títo ľudia sú, sú čoraz viditeľnejšie, najmä tieto islamské ženské oblečenia. Vo Francúzsku je to na verejnosti zakázané, ale zdá sa, že veľa moslimiek ich naďalej používa v týchto štvrtiach. A ja by som chcela vedieť, aká je vaša analýza v Rakúsku e, týchto e, islamských oblekov, e, ktoré označujú náboženstvo a teda zároveň slúžia politickému islánu. A počas vlády e, François Hollanda sa hovorilo o e, islamskom milita- militantizme, ktorý vlastne slúži politickému islamu. Aký je váš názor, prosím? Now, please, Morvaj, Teraz pani Morvaj, prosím. Ďakujem veľmi pekne. Vážená pani ministerka, ďakujem za to, že ste prišli medzi nás podeliť sa s nami o priority rakúskeho predsedníctva. Ja, mne sa osobitne páči priorita posilňovania vonkajšej hranice Európskej únie a boja proti nelegálnej migrácii. E, my by sme v tomto výbore si nemali zakrývať oči. Táto priorita má rodový rozmer tak povediať, rodový rozmer. E, táto priorita mm, je osobitne dôležitá pre ženy Európy. A prečo to hovorím? Na základe skúseností, hoci som z Maďarska a mnohí hovoria, že v Maďarsku nemôžeme mať skúsenosti s migráciou, ale áno, máme. Máme skúsenosti. Len v roku 2015 som ja ako právnička, ktorá sa zaoberá osobitne právami žien a poslankyňa Európskeho parlamentu, bola pozvaná na juh Maďarska, kde obrovské množstva muslimských migrantov prichádzali na územie našej krajiny a v princípe a e, principiálne zmenili životy miestnych žien v tejto konkrétnej odlahlejšej dedine. Nastal tam strach, porušovanie dôstojnosti. Každodenný život týchto miestnych žien sa zmenil a nie k lepšiemu. A ja sa podelím o niekoľko skúseností, o ktorých som sa tam dozvedela. Mnoho politikov a političiek žije privilegovaný život a nestretáva sa s tými ženami, ktoré musia trpieť dôsledkami migrácie. Čiže ktoré sú to dôsledky? Títo muži prichádzajú samozrejme z úplne inej kultúry, e, narodili sa, boli vychovaní e, v tom, v, tom, v takom presvedčení, že ženy majú úplne inú úlohu od toho, čo my v Európe považujeme za ich úlohu. A títo muži e, sú veľmi vystresovaní a nahnevaní, keď prídu do Európy a vidia, že ženy sa tu nezakrývajú, že môžu chodiť do práce, že používajú verejnú dopravu bez toho, aby ich sprevádzal nejaký muž a títo muži ventilujú túto svoju frustráciu agresivitou a, a toto potom tie ženy zažívajú. E, to sú ženy, ktoré nemôžu už e, ísť z práce domov sami, musia si úplne pre usporiadať svoj život, nemôžu jazdiť na bicykli, aby prešli z jedného konca dediny na druhý, pretože boli e, napadnuté mužmi, ktorí jednoducho boli nespokojní s tým, čo tá žena robí na bicykli sama na ulici. Mm, ženy v týchto polnohospodárských obciach ktoré často žijú so svojimi deťmi samé, e, prepadli strachu, pretože sú, sú slovne napádané. Je to veľmi delikátna záležitosť a otázka je, či môžeme očakávať, že rakúske predsedníctvo e, tieto témy bude riešiť. Teda v prvom rade by malo dôjsť k naozaj dôkladnému výskumu, ktorý e, odhalí, aké skúsenosti majú európske ženy s takouto migráciou. Ja e, som okrem iného akademička, pracujem v oblasti práv žien a ja by som mohla len odporučiť rakúskemu predsedníctvu, aby takúto štúdiu realizovalo. Veľmi sa mi páči va- vaše moto Európa, ktorá chráni. Ja dúfam, že to bude do praxe premietnuté tak, že to bude Európa, ktorá bude chrániť aj európske ženy a dievčatá. A v tomto vám želám všetko najlepšie. Ďakujem veľmi pekne. E, v prvom rade by som chcela poďakovať ministerke za prezentáciu plánov e, rakúskeho predsedníctva v oblasti rodovej rovnosti a chcem vám zaželať veľa úspechov vo vašej práci a rada by som tiež položila niekoľko otázok. V prvom rade Ehm, sa to týka rovnováhy medzi pracovným a rodinným životom. Je to jeden z legislatívnych návrhov týkajúci sa sociálnej Európy, konkrétne implementácie sociálneho piliera Európy. Výbor pre práva žien schválil vlastnú veľmi ambicióznu správu a ja dúfam, že táto správa prejde aj cez schvalovanie vo výbore pre zamestnanosť. A ja sa chcem spýtať, pani ministerka, stanovisko Európskeho parlamentu je pomerne jasné a principiálne v tom, že všetky dovolenky, ktoré sa budú schvalovať, musia byť uhradené, že predčasná, alebo teda, pardon, e, dovolenka e, kvôli starostlivosti o dieťa nesmie ohroziť zamestnanie, ale ako chcete e, dosiahnuť to, aby sme e, všetci, prisp- všetci prispeli k spoločnému riešeniu? Ako presvedčíte členské štáty, ovplyvnite ich, ako vyvinete možno až nejaký tlak, aby rozhodnutie o zosúladení pracovného a rodinného života sa reálne premietlo do praxe. Druhá vec, druhá otázka sa týka násilia a kolegyne sa tejto témy už dotkli. Asi 10 členských štátov neratifikovalo istambulský dohovor do tejto chvíle a ja sa chcem spýtať, ako ich chcete presvedčiť, aby k ratifikácii prikročili. Kedy očakávate nejaký pokrok v ratifikácii Istanbulského dohovoru zo strany členov Európskej únie. A pokiaľ ide o smernice pokiaľ ide o smernicu, ktorá sa snaží presvedčiť ženy, aby sa zapojili do týchto činností. Po luxemburskom predsedníctve máme pocit, že táto vec teda ide o pomer žien v správnych radách spoločnosti. Takže toto tak nejak zakapalo. Ja sa vás chcem spýtať, čo s tým chcete robiť. A teraz by som vám dala slovo, aby ste odpovedali na otázky poslanky. gerne. Veľmi ráda. Ďakujem pekne za viaceré otázky. Šťastie e, budem odpovedať vo všeobecnosti, a pretože um, niektoré otázky prekryvajú. Pokiaľ ide o rovnosť, už e, v úvodnom slove som spomenula, že pre nás je veľmi dôležité Eh, urobiť eh, opätovne, urobiť prioritu z rovnosti pohľavy. Do konca 2015 mali sme stratégiu, eh, ktorá mm, zabezpečila rovnosť mužov a žien a do roku 2016 až 2019 máme pracovný dokument, pracovný dokument komisie, ktorý e, sa nevenuje e, stanoveniu cieľov až v, rovn, takom, v takej veľkej miere. A chceme opätovne sa vrátiť k stratégii pre túto vec na úrovni Európskej únie. A domnievame sa, že mali by sme sa všetci spoločne zasadiť o túto vec e, rovnováha medzi pracovným a rodinným životom. Viacerí ste sa o tom zmienili a musím povedať, že veľmi sa tešíme na konstruktívnu spoluprácu s Európskym parlamentom v tejto veci. Členské štáty sú si zajedno v tom, e, čo treba urobiť e, v zmysle e, zlepšenia rovnováhy medzi pracovným a rodinným životom, ale v mnohých členských štátoch už existujú pomerne dobré systémy, dobre financované systémy, ktoré umožňujú uh, takýto súlad medzi profesijným a rodinným životom. A domnívam sa, že nemali by sme uh, zabúdať na to, že vo mnohých členských štátoch tento systém už funguje. A keď budeme stanovať uh, určité opatrenie pre smernicu Work-Life Balance spoločne s Európskym parlamentom, musíme za každým dávať pozor na to, aby naše opatrenia Mm, sa budú realizovať na úrovni členských štátov, ale mm, zosledenie pracovného a rodinného života je dôležitou prioritou. Chceme mať e, určitú stratégiu, aby sme e, zabezpečili to pre členské štáty. Viacero z vás ste e, hovorili o istambulskom dohovore. Už som povedala, že už všetkých 28 členských štátov podpísali a 18 e, už aj ratifikovali tento dohovor. A ako ďalší krok e, sa snažíme e, dosiahnuť dohodu pri presadzovaní tejto, tohto dohovoru a Rakúsko patrí k prvým štátom, ktoré to podpísali a ratifikovali. Urobili e, sme e, štúdiu a e, pripravili sme správu, ktorá svedčí o tom, že Rakúsko si veľmi dobre počína v tejto oblasti, ale máme ešte pred sebou veľa prác a takisto je na úrovni Európskej únie Chceme zabezpečiť, aby sme získali všetky členské štáty pre istambulský dohovor, pretože sa domnievam, že táto, tento dohovor veľmi dobre mm, chráni ženy proti násiliu. Je to e, veľmi mm, dôležitý, nevyhnutný prvok, pokiaľ ide e, e, pristúpenie Európskej únie. Musíme stanoviť harmonogram. Musíme E, e, zabezpečiť všetky predpoklady pre mm, rovnosť pohlaví. E, vieme, že existuje určité štruktúralne násilie a mm, samozrejme mm, treba to zabezpečiť aj v oblasti rodovej rovnosti. Budeme Rada v maji 2017 podpísala dohodu a budeme sa snažiť e, zabezpečiť e, finalizáciu e, prijatia tohto dôležitého nástroja. Pokiaľ ide o viacročný finančný rámec, Rakúsko má už pomerne dlhú tradíciu v oblasti rodového rozpočtovania. V Rakúsku už od roku 2009, to je eh, jedným zo štátnych cieľov a Rakúsko vo všetkých rezortoch, na všetkých eh, eh, úrovniach sa snaží prerozdeľovať príslušným spôsobom finančné prostriedky s tým, aby rodové hľadisko sa zohľadnila rozpočt implementovaní e, e, spolkového rozpočtu. Robíme to už od roku 2013 e, rokovanie o viacročnom finančnom rámci. Rakúsko bude viesť veľmi intenzívne. Kolega Blume v Rade pre všeobecné záležitosti chceme zabezpečiť e, určitý e, e, pokrok v oblasti efektívnejšieho využívania prostriedkov s tým, aby to bolo prospešné pre Európsku úniu ako celok. A v tejto oblasti rovnosť pohlaví a rodové rozpočtovania sa bude tiež náležitým spôsobom zohľadňovať. pokiaľ ide o mm, zastúpenie žien e, v riadiacich orgánoch spoločnosti. E, Rakúsko veľmi pozorne sleduje tú situáciu a zohľadňuje postoje členských štátov e, od 1.1.2018 v Rakúsku bol prijetý e, zákon, pokiaľ ide o zastúpenie žien e, v riadecích orgánoch spoločnosti. Ďalšia téma voľba e, žien, pokiaľ ide o oblečenie, je veľmi dôležité, aby sme rozdelili štát a náboženstvo a voľba oblečenia by e, mala byť e, vecou žien a ženy by mali mať možnosť rozhodnúť sa o tom, ako sa budú obliekať. Viacerí z vás e, ste spomenuli tému Rakúsko, ktorá chráni mm, to e, chceme presadzovať na viacerých úrovniach a nie len v otázke nezakonnej migrácie ale e, e, v otázke nelegálnej migrácie a vo veci migrantiek, čo ste spomenuli, tu ide o to, že chceme brániť v Európe nelegálnej migrácii, ale musíme pomôcť, pomôcť tým, ktorí potrebujú pomoc. A samozrejme nesmú to byť e, obchodníci s ľuďmi, ktorí sa budú rozhodovať o tom, kto príde na Euró- do Európy. E, o tom sa musia rozhodovať členské štáty. Pre nás všetkých je e, e, veľmi dôležité, aby e, sme skoncovali s hromadným e, e, zomieraním ľudí v oblasti Stredomoria a aby sme mohli sa efektívne rozhodnúť o tom, kto môže a kto nemôže alebo nesmie prísť do Európy. Domnievam sa, že sa mi podarilo zodpovedať všetky otázky. Pokiaľ ide indexácia rodinnej pomoci, domnievam sa, že je to vnútroštátna záležitosť Samozrejme, existujú niektoré členské štáty, e, e, s ktorými veľmi intenzívne diskutujeme na túto tému, pretože niektoré členské štáty sú toho názoru, že indexácia je potrebná, pretože e, rodinné pridávky, pomoc odzrkadľujú určitú hodnotu a um, pomáhajú uh, znašať určité náklady, životné náklady a tieto náklady sú diferencované v členských štátoch Európskej únie a uh, chceli by sme požiadať o to, aby sa zohľadnilo, ako vyzerajú jednotlivé postupy v členských štátoch vo veci indexácie tejto pomoci pokiaľ ide o povinnosť týchto sekundárnych štátov, pretože e, sú to aj určité hranice odmiňovania, ale chcel by som pokazať na to, e, že e, je to záležitosť vnútroštátna a v nariadenie 883 je to určitým spôsobom upravené a ani patrí to pod výbor FAM.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 adresovali Európskej komisii otázku a nám povedali, že takéto akcie e, sú nepriateľné. A preto táto téma slúži iba na to, aby pracujúci zaplatil za niektoré služby a potom um, tieto vlastne um, služby sa rôznia a je to relatívne. Ja by som chcela vedieť, aký je váš názor na túto otázku. Chcel by som opätovne poukázať na to, že u nás príspevky eh, na rodinnú pomoc eh, eh, nie robia zamestnanci, nie je to nástroj poistný a títo veci uhradza zamestnávateľ bez ohľadu na to, eh, či eh, pracujúci má alebo nemá deti, eh, zamestnávateľ prispievať do tohto fondu. Samozrejme, o tom by sa dalo veľmi dlho sa sporiť. Viete, že aj Briti navrhovali indexovať takéto rodinné pridávky. A to, čo E, platí e, pre jeden členský štát, musí platiť pre všetky členské štáty, pretože sme si tu e, všetci rovní. Ide o tému, ktorá v niektorých členských štátoch je viazané na určitú hranicu odmenovej, napríklad aj veľmi nízkej úrovni 300 eur. A Potom e, to znamená, že ten sekundárny štát je zodpovedný za prevzatie týchto rodinných pridávkov. E, myslím si, že treba to podrobnejšie e, rozanalizovať, aby sme mohli spravodlivejšie reagovať s tým, aby ten sekundárny štát nemusel znašať všetkú zodpovednosť a ten primárny štát by bol úplne e, vylúčený e, z tejto zodpovednosti. E, je tu aj expertné stanovisko jedného profesora, ktorý hovorí, že je to v súlade s európskym právom a preto sa to presadzuje v Rakúsku. Ďakujem veľmi pekne, vážená pani ministerka, za vašu prezentáciu aj za to, že ste prišli na náš výbor. Ja vám chcem zaželať veľa úspechov v realizácii e, cieľov vášho predsedníctva. Ja dúfam, že sa vám podarí dosiahnuť dobrý výsledok, najmä v oblasti rodovej rovnosti a politiky rodovej rovnosti. Takže ešte raz veľmi pekne ďakujeme. ďakujeme. Veľmi pekne ďakujem za pozvanie. E, kolegyne, kolegovia, ideme hlasovať. So point. Takže bod 11 e, týk, nášho programu týka sa e, návrhov opatrení zameraných na predchádzanie šikanovaniu a sexuálnemu obťažovaniu na pracovisku, na verejných priestranstvách a v rámci politického života v Európskej únii. Začíname hlasovať. Pozmeňovací návrh 48, kto je za, proti, zdržali sa, schválený. 49 za, proti, zdržali sa, schválený. Overíme. Chcete overiť? Tak overíme. E, otváram hlasovanie. 49. Mhm. Uzatváram hlasovanie. Schválený. Ehm, pozmeňovací návrh 51 za, proti, zdržali sa. Budeme to musieť overiť. 51. Overíme elektronicky, hlasovanie je otvorené. 51. Hlasovanie je otvorené. A hlasovanie je uzavreté. Zamietnutý. Pozmeňovací návrh 52. Kto je za? Proti. Kto sa zdržal? Zamietnutý. 50 za. Proti. Zdržali sa. Schválený. 53. Kto je za? Proti. Zdržali sa. Schválený. 55 za. Proti. Zdržali sa. Schválený. 57 za. Proti zdržali sa, zamietnutý. 56 v dvoch častiach. Prvá časť, kto je za, proti, zdržali sa, schválený. Druhá časť, kto je za, proti, zdržali sa, schválený. 58 s ústnym pozmeňovacím návrhom EPP s podporou spravodajky, kto je za, proti, zdržali sa, schválený. Pozmeňovací návrh 60 za, proti, zdržali sa zamietnutí, 59 za, proti, zdržali sa schválení, 61 za, proti, zdržali sa schválení, 61 za, proti, zdržali sa schválení. Kompromisný návrh 7, kto je za, proti, schválený, 68 za, proti, zdržali sa schválení, 69 za, a pardon, 69 a 70 spolu, kto je za, proti, zdržali sa zamietnuté. Zamietnuté, že? Pozmeňovací návrh 71, kto je za? proti, kto sa zdržal. Myslím, že je to zamietnuté, ale budeme to musieť overiť, takže overujeme elektronicky 71, otváram hlasovanie. A končím hlasovanie. Zamietnutý. Niekedy sa to stane. Dobre, pozmeňovací návrh 72, kto je za? Proti? Kto sa zdržal? Budeme musieť overiť aj 72. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Schválený. Kompromis 8. Kto je za? Proti? Kto sa zdržal? Schválený. Pozmeňovací návrh 74. Kto je za? Proti? Kto sa zdržal? Schválený. Kompromis 9. Za? Proti? Zdržali sa? Schválený kompromis. Kompromis 10 za, proti, zdržali sa schválený. Pozmeňovací návrh 82 za, proti, zdržali sa zamietnutý 80 za, proti, zdržali sa schválený 81 za, proti, zdržali sa Budeme musieť overiť. E, návrh 81. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Schválený. 84 za, proti, zdržali sa, schválený. Kompromis 11 za, proti, zdržali sa, schválený. Návrh 88 e, za, proti, zdržali sa, schválený. Kompromis 12 za, proti, zdržali sa schválený. Návrh 93 za, proti, zdržali sa schválený. 94 za, proti, zdržali sa. Overíme 94, otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Schválený. 95 za, proti, zdržali sa schválený, 96 za, proti, zdržali sa, overíme, 96 elektronicky otváram hlasovanie. Končím hlasovanie, schválený. Návrh 99 za, proti, zdržali sa, zamietnutý. 98, pardon, 94 hovorí predsednička za, proti, 98 upozorňujú poslankyne. Povedali ste 94. Tak dobre, 98 samozrejme, hovorí predsednička za, proti. Zdržali sa zamietnutí. 97 za, proti. Zdržali sa schválení. 100 za, proti. Zdržali sa schválení. Kompromis 13 za, proti. Zdržali sa schválení. Návrh 105 e, za, proti, zdržali sa schválený, 106 v troch častiach. Prvá časť, kto je za, proti, kto sa zdržal, schválená. Druhá časť za, proti, zdržali sa, schválená. Tretia časť za, proti, zdržali sa, schválená. Pozmeňovací návrh 107, kto je za, proti, zdržali sa, schválený. 108 za, proti, zdržali sa schválení 109 za, proti, kto sa zdržal, overíme 109 elektronicky, otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Schválený. Kompromis 14 za, proti, zdržali sa schválený. Pozmeňovací návrh 115 s ústnym pozmeňovacím návrhom EPP. Kto je za? Proti? Zdržali sa schválený. 116 v dvoch častiach. Prvá časť, kto je za? Proti? Kto sa zdržal? Schválená druhá časť za? Proti? Zdržali sa schválená. Návrh 117 s ústnym pozmeňovacím návrhom EPP. Kto je za? Proti? zdržali sa. O, musíme overiť, overíme 117, otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Schválený. 118 za, proti, zdržali sa zamietnutí, 119 za, proti, zdržali sa schválení. Kompromis 15 za, proti, zdržali sa schválený. Overíme. Kompromis 15, overujeme elektronicky, otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Schválený. Kompromis 16 za, proti, zdržali sa schválený. Pozmeňovací návrh 100, 27 v dvoch častiach. Prvá časť za, proti, zdržali sa, schválená druhá časť za, proti, zdržali sa, schválená. E, návrh 126 za, proti, zdržali sa, zamietnutá 128 za, proti, zdržali sa, schválený. 129 za, proti, zdržali sa, zamietnutý, 130 za, proti, zdržali sa, schválený. 131, prvá časť, e, kto je za, proti, zdržali sa, schválená. Druhá časť za, proti, zdržali sa, schválená. 132, kto je za, proti, zdržali sa, zamietnutý. Návrh 133, kto je za, je tu žiadosť overiť 132. E, Dobre, overíme 132. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Zamietnutý. 133. Kto je za? Proti? Kto sa zdržal? Schválený. Kompromis 17. Za? Proti? Zdržali sa? Schválený. Pozmeňovací návrh 136 za, proti, zdržali sa schválený, 138 za, proti, zdržali sa schválený, 139 za, proti, zdržali sa schválený, 141 za, proti, zdržali sa schválený, 142 za, proti, zdržali sa schválený, pozmeňovací návrh 1 za, proti, zdržali sa schválený. Podmenovací návrh 2 za, proti, zdržali sa schválený. 3 za, proti, zdržali sa schválený. 4 za, proti, zdržali sa schválený. 5 za, proti, zdržali sa zamietnutý. 6 za, proti, zdržali sa schválený. 7 za, proti, zdržali sa, zamietnutý. 8 za, proti, zdržali sa, zamietnutý. Pozmeňovací návrh 9 za, 9 e, za, proti, zdržali sa, schválený, 10 za, overíme? Dobre, overíme 9 e, Elektronicky otváram hlasovanie, návrh 9. Končím hlasovanie. Schválený. Pozmeňovací návrh 10 za, proti, zdržali sa zamietnutí. 11 za, proti, zdržali sa zamietnutí. 12 s ústnym za, proti, zdržali sa schválený, 13 s ústnym za, proti, zdržali sa zamietnutí. 14 za, proti, zdržali sa schválení, 15 za, proti, zdržali sa schválení. Kompromis 1 za, proti, zdržali sa schválení. Kompromis 2 za, proti, zdržali sa schválení. Kompromis 3 za, proti, zdržali sa schválení. Kompromis 4 za, proti, zdržali sa schválení. Pozmeňovací návrh 54 za, proti, zdržali sa schválení. 26 za, proti, zdržali sa zamietnutí. 27 za, proti, zdržali sa zamietnutí. 25 za, proti, zdržali sa schválení. 28 za, proti, zdržali sa schválený. 29 za, proti, zdržali sa schválený. Kompromis 5 za, proti, zdržali sa schválený. Pozmeňovací návrh 32 za, proti, zdržali sa. Prosím, overíme. Návrh 32 elektronicky otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Schválený. Pozmeňací návrh 33 za, proti, zdržali sa zamietnutí, 35 za, proti, zdržali sa zamietnutí, 36 za, proti, zdržali sa schválení, 37 za, proti, zdržali sa schválení, 39 za, proti, zdržali sa Myslím, že je zamietnutý, ale overíme. Dobre, overíme 39. Elektronicky otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Zamietnutý. 38 za, proti, zdržali sa, schválený. 40 za, proti, zdržali sa, schválený. 43 za, proti, zdržali sa, schválený. 44 za, proti, zdržali sa, schválený. Kompromis 6 za, proti, zdržali sa, schválený. Pozmeňovací návrh 45, kto je za, proti, kto sa zdržal, schválený. 46 za, proti, zdržali sa, schválený. Teraz ideme hlasovať o celom návrhu správy v pozmenenej podobe. Menovité hlasovanie otváram teraz. Končím hlasovanie. Schválené 21 hlasmi. Gratulujeme spravodajkyni aj tieňovým spravodajcom pani Pina Picierno. Gratulujeme. now. Aha. yeah. E, point 12 on the agenda to have... Bod 12 na našom programe e, rozpočtový e, Všeobecný rozpočet Európskej únie, spravodajkňa je Malin Bjork. Začneme v hlasovaní. Pozmeňovací návrh číslo 1, kto je za, proti, kto sa zdržal, schválený 2, za, proti, zdržali sa, schválený. Pozmeňovací návrh 3. E, chcete overiť dvojku? Dobre, overíme dvojku. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Schválený. Pozmeňovací návrh 3 za, proti, zdržali sa schválený, 4 za, proti, zdržali sa, schválený. 6, eh, pardon, 5 za, proti, zdržali sa, schválený. Návrh 6 za, proti, zdržali sa, schválený. 7 za, proti, zdržali sa, schválený. 8 za, proti, zdržali sa, schválený. 9 za, proti, zdržali sa schválený, 10 za, proti, zdržali sa schválený, 11 za, proti, zdržali sa, overíme 11, otváram hlasovanie teraz, končím hlasovanie, schválený. Pozmeňovací návrh 12 za, proti, zdržali sa schválený 13 za, proti zdržali sa schválený 14 za, proti zdržali sa schválený 15 za, proti zdržali sa schválený 16 za, proti zdržali sa schválený 17 za, proti zdržali sa schválený 18 za, proti, zdržali sa schválení, 19 za, proti, zdržali sa schválení, 21 za, proti, zdržali sa schválení, 22 za, proti, zdržali sa schválený, 23 za, proti, zdržali sa, pardon, tam je rozdelené hlasovanie, pripomína poslanec, pardon, pripomína niekto mimo mikrofónu. K 22 je teda rozdelené, pardon, to je v dvoch častiach. Dobre, takže budeme hlasovať o pozmeňovacom návrhu 22 prvej časti. Kto je za? Áno, hlasujeme znova k 22 prvej časti, tak ako je to napísané v zozname. Za, proti, zdržali sa schválená. Druhá časť za, proti, zdržali sa schválená pozmeňovací návrh. E, dvadsaťtri. Tam sú tri časti. A ideme hlasovať o prvej časti. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Schválená. Druhá časť. Za? Proti? Zdržali sa? Schválená. Tretia časť. Tá, kto je za? Proti? Zdržali sa? Schválená. Tretia Dvojka bola schválená, takže o trojke sa hlasovalo. Prejdeme na pozmeňovací návrh 24. Kto je za? Proti? Kto sa zdržal? Schválená, schválený. Pozmeňovací návrh 25 sú 4 časti. Prvá časť, kto je za? Proti? Kto sa zdržal? Schválená. Druhá časť za? Proti? Zdržali sa? Schválená. Štvrt, tretia časť za? proti, zdržali sa, schválená. Štvrtá časť za, proti, zdržali sa. Overíme túto štvrtú časť e, návrhu 25. Otváram hlasovanie teraz. Končím hlasovanie. Schválená. Pozmeňovací návrh 26 za. Schválená. 27 za, proti, zdržali sa, schválená. 28 Prvá časť za, proti, zdržali sa, schválená. Druhá časť za, proti, zdržali sa, schválená. Tretia časť, áno, to je za, proti, to sa zdržal, schválená. Štvrtá časť za, proti, zdržali sa, schválená. Piatá časť za, proti, zdržali sa, schválená. Šiesta časť za, proti, zdržali sa, schválená. A teraz pozmenujúce návrh 29. Tri časti. Prvá časť. Kto je za? Proti. Zdržali sa. Schválená. Druhá časť. Za proti, zdržali sa schválená. A tretia časť za, proti, zdržali sa schválená. Pozmenujúci návrh 31. Za, proti, zdržali sa schválený. 32, dve časti. Prvá časť e, za, proti, zdržali sa schválená. Druhá časť za, proti, zdržali sa schválená. Tretia časť za, proti, zdržali sa schválená. A štvrtá časť za, proti, zdržali sa, schváľuje sa. Pozmeň sa návrh 33. Za, proti, zdržali sa, schválený. 34. Za, proti, zdržali sa, príjma sa. 35. Za, proti, zdržali sa, schválený. 36. Za, proti, zdržali sa, schválený. 37 za, proti, zdržali sa, schválený. 38 za, proti, zdržali sa, schválený. 39 za, proti, zdržali sa, schválený. 40 dve časti. Prvá časť za, proti, zdržali sa, schválená. Druhá časť za, proti, zdržali sa, schválená. 41 za, proti, zdržali sa, schválený. 42 za, proti, zdržali sa schválený. A 43 za, proti, zdržali sa schválený. Ďakujem veľmi pekne pani spravodajkyne Björk za skvelá e, urobenú prácu. Ďakujem aj tieňovým spravodajcom. Ďalej. Ďalší bod. Rodové rozpočtovanie. E, ďalší postup. Spravodajkyňa e, pre túto ústnu otázku pani Angelika Mil, e, Mlinár. A teraz ideme hlasovať. o pozmeňujúcich návrhoch EPP. Prvá časť e, delené hlasovania za, proti, zdržali sa schválená. Druhá časť za, proti, zdržali sa schválená. A záverečné hlasovania o, o otázky na ústne zodpovedanie. E, hlasujeme menovite. Končíme hlasovanie. Schváľuje sa. Blahoželám pani Angelike Mlinár. Veľmi pekne ďakujem. Hlasovanie sa ukončilo a teraz bod 14.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 E, budeme zohľadňovať návrh stanoviska. Slovo má pani spravodajkyňa, pani Maria Arena. No, Maria Arena. Nie prítomná, ale bola tu pred chvíľou.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 Kolegovia, počkáme niekoľko minút e, na spravodajkyniu e, pre toto stanovisko. Mario Arena bola prítomná počas e, hlasovania. Ha. Okay. <laughs> Kolegovia, bod programu číslo 14. Transparentné a predvydateľné pracovné podmienky v Európskej únii. Ehm, diskusia o návrhu stanoviska. A teraz by som odovzdala slovo pani spravodajkyni pre toto stanoviska, pani Marie Arene. Ďakujem, som trochu dnes e, roztržitá, už sa blížia prázdniny a ja si myslím, že naozaj som skutočne e, popletená, ospravedlňujem sa, som žena, feministka. No, dobre, Ospravedlňujem sa, pani predsednička, za toto oneskorenie. Myslím si, že je dôležité, eh, aby sme v tejto správe mali eh, takisto prítomné ženy, eh, lebo často sa vlastne ženám vyčíta, že tu v tomto rámci nie je špecifická ženská problematika. Takže bude potrebné pracovať v rozličných výboroch na tom, aby sme aj e, rodovú dimenziu do týchto vecí zakomponovali. Ja dúfam, že vo výbore pre práva žien budeme jednomyselne za to, pretože viem, že v iných výboroch tento rodový prístup nebude jednoduchý. Preto chcem, nemám tu lehoty nás pred sebou, ale myslím si, že vy na sekretariáte máte lehody, môžete ich oznámiť. Moja roztržitosť spôsobila, že nemám tu so sebou tieto lehoty, takže by som chcela poprosiť sekretariát, aby nás o tejto veci poinformoval. Ďakujem. Ďakujem. Ďakujem, pani Maria Arena. A teraz slovo majú tieňoví spravodajkyne. Pani Sodrova. Ďakujem veľmi pekne. Myslím si, že tento návrh smernice je dôležitý jednak pre ženy, ale aj pre mužov. Vážené kolegovia, Nemyslím si, že to má nejaký veľký význam z hľadiska rodovej rovnosti. Ako chcete, môžeme takéto veci nanútiť, ale mm, podľa mňa to ani nie je nutné nanúcovať. Mali by sme si uvedomiť, že ženy sú zraniteľnejšie, ale nemusíme na to nevyhnutne e, e, zavadzať nejaké zákonné ustanovenia, aspoň podľa mňa Pani spravodajkenia je pomerne ambiciozna vo svojom návrhu a chápem to tak, že kolegyňa Arena sa snaží posilniť ochranu pracujúcich. Znepokojuje ma však, že niekedy sa to môže ukázať ako kontraproduktívne, najmä vo vzťahu k ženám, ak to bude až také rozsiahlé. To je môj názor. Napríklad e, e, tie výnimky, ktoré môžu príjmať členské štáty návrh komisie už bez tak sa snaží obmedziť e, existujúce výnimky, ale e, pani spravodajkenia sa ostraniť aj zvyšné a obávam sa, že to môže negatívne ovplyvniť zamestnávateľnosť žien. O odstranenie všetkých výnimiek bude znamenať zvýšenie administratívnej záťaže zamestnávateľov, pretože budú musieť e, E, pripravovať e, písomné vyhlesenia ohľadom všetkých pracujúcich, vrátane tých, ktorí pracujú iba obmedzený počet hodín. E, ženy majú najväčší osoch zo skrátenej pracovnej doby, pretože to im umožňuje starať sa o deti a pracovať na polovičný alebo častočný úvezok Napokon jedným zo základných cieľov, ktoré sa snažíme e, e, dosiahnuť v smernice o rovnováhe medzi pracovným a pracovným životom, e, osobným a pracovným životom, je umožniť ženám, aby čím skôr sa mohli vrátiť do práce. Obávam sa, že pokiaľ zamestnávateľe budú musieť písomne hlásiť informácie aj vo vzťahu k tým zamestnankyňam, ktorí pracujú iba za pár hodín, mať, e, nebudú e, prenajmať, e, najmať takýchto pracujúcich. Takisto to ovplyvniť dostupnosť pracovných miest, ktoré sú kompatibilné so starostlivosťou o deti. Nesúhlasím s tým, čo navrhuje spravodajkenia vo vzťahu k zmluvám s novým počtom pracovných hodín. Komisia to nenavrhuje riešiť a je to zjavne nad rámec e, rozsahu tejto smernice, takže ja nepochybne to nepodporím. Ďalej, nesúhlasím s tým, že pani spravodajkenia odstraňuje e, e, spravodlivejší režim pre malé a stredné podniky Eh, eh, eh, ochrana malých a stredných podnikov pred mm, nadmiernou mm, byrokratickou zaťažou znamená ochranu pracujúcich v opačnom prípade e, pracovníci malých a stredných podnikov môžu byť prepušťaní. Musíme e, zohľadňovať, ako naša úprava e, ovplyvňuje hospodárstvo. Ak naozaj chceme, aby tento návrh vylepšil situáciu pracujúcich, treba zabezpečiť primeranú pružnosť. Netreba bojovať proti neštandardným zamestnávateľským vzťahom stojí čo stojí. Mali by sme im umožniť e, ďalší rozvoj, pokiaľ zabezpečujú minimálnu predvydateľnosť. Komisie navrhuje zaviesť minimálnu e, predvydateľnosť v dostatočnej miere, som pripravená e, predložiť pozmeňujúce návrhy, ktoré umožňujú ešte väčšiu flexibilitu, napríklad v definícii pracovníka, E, to, e, tu budeme vychádzať z judikatúry súdneho dvora. Ja to považujem za veľký problém. Každý členský štát má trošku inú definíciu a to musíme rešpektovať z, z, z dôvodov e, právnej istoty. Navrhujem, navrhnem rešpektovať vnútroštátnu definíciu. A záverom by som chcela poďakovať pani spravodajkyni a dúfam, že e, sa nám podarí dobre to prebrať a napokon dospieť k dobrému zneniu stanoviska. Ďakujem pekne. Ďakujem. A teraz slovo má komisia. Veľmi pekne ďakujem, pani predsednička, a ďakujem pani spravodajkyni, tenevým spravodajkyniam za dôležitú prácu, ktorú odviedli. Ďakujem za vaše návrhy na túto tému. Dovolím si vysvetliť niektoré prvky. Týka sa to stanoviska právneho základu. Samozrejme, jedným z účinkov tohto návrhu je zabezpečiť rovnosť medzi mužami a ženami, ale právny základ sa zabiť. Tu domnievame sa, že e, lepšie mm, e, e, sa držať návrhu komisie. To sú pracovné podmienky mužov a žien. Tento právny základ zachovala aj rada. Počas príprav svojho návrhu sme sa snažili zohľadniť požiadavky na gender mainstreaming, s tým, aby aj náš návrh e, bol zameraný na zabezpečenie rodovej rovnosti v Európskej únii. Nechceme e, spôsobiť nejaké prieťahy v samotnom procese. A zároveň e, zámerom tohto návrhu samozrejme je zabezpečenie rovnakých príležitostí a niekoľko poznámok na základe hodnotenia vplyvov chceme zôvodniť, e, e, prečo sme predložili e, tento návrh. Nechceme zabezpečiť nadbytočnú ochranu žien na pracovných miestach, nechceme zabezpečiť príliš veľkú zastúpenie žien pri náhodilých prácach alebo s nulovým počtom hodín v zmluve to teraz e, e, krátkodobé e, zamestnanie bola mimo rozsahu pôsobnosti predchádzajúcich smerníc. Samozrejme sú niektoré ďalšie druhy prác, kde sú vo väčšej miere zastúpené ženy. Chceme zabezpečiť rovnaké podmienky pre všetkých pracujúcich, najmä v neistých pracovných miestach a náš návrh podporuje ženy, ktoré zastávajú takéto neisté pracovné miesta a to samozrejme ovplyvní e, ich postavenie. A domnívame sa, že je to veľmi dôležité z hľadiska zabezpečenia rovnosti príležitostí. Ja už som spomenula, že sme odstránili derogácie z 1 až 8 hodín týždenne a navrhujeme e, obmedzenie 1 až 8 hodín e, mesačne. Viete, že rada už e, zvyšila tento proch, práh prepačte, na vyšší počet hodín a domnievame sa, že náš návrh predstavuje dobrú rovnováhu medzi tým, čo je reálne pre zamestnávateľov a ochranou žien na neistých pracovných miestach. Malé a stredné podniky e, a to považujeme za dôležité, aby bolo možné, aby malé a stredné podniky tiež zabezpečovali takúto ochranu, ktorá je nutná pre pracujúcich. A preto sme zaviedli celý rad hm, možností s tým, aby sme pomohli malým a stredným podnikom poradiť si hm, so zvýšenou záťažou Napríklad e, navrhujeme určité šablóny, teda je tu povinnosť členských štátov pripraviť takéto šablóny, takéto modelové e, výkazy, ktoré e, znížia byrokratickú záťaž pre malé stredné podniky. Rada to sa s tým nestotožňovala, ale podľa nás to by sa malo dostať do záverečného návrhu. Pokiaľ ide o definíciu pracujúceho, ako viete, e, to je prvá možnosť zabezpečiť rovnaké zaobchádzanie. Je to ten e, prvý e, prvok neistého pracovného miesta, miesta, keď vás neuznajú za pracujúceho. To sa stáva veľmi často a Európsky súdny dvor už 30 rokov jasne hovorí, že členské štáty nesmú svojvoľne e, e, e, vylúčiť fyzické osoby z účinnej aplikácie európskeho práva a rozhodnutia Európskeho súdneho dvoru. No, v súčasnosti máme snahu zabezpečiť efektívnosť formou jednotného prístupu k aplikácii práva. Je to podľa nás dôležitá otázka a veľmi radi budeme naďalej o tom diskutovať, poskytovať vysvetlenia ohľadom tohto konkrétneho bodu, ktorý považujeme za veľmi dôležitý s tým, aby sme zabezpečili naplnenie cieľa e, tohto návrhu, teda podporiť všetkých pracujúcich v Európskej únii. Ďakujem veľmi pekne a prajem vám veľa úspechov. Ďakujem pekne a a teraz záverom pani spravodajkynia. Ďakujem, ako som to povedala v úvode. Najväčšia práca, ktorú musíme uskutočniť, je, aby sme presvedčili tieto výbory a aby špecifická pozícia žien v tomto návrhu bola vzatá do úvahy. Ja som prekvapená nad návrhom našej kolegyne, ktorá hovorí, že tu nie je žiadne špecifikum, pokiaľ ide o ženy, ale veď komisia povedala, že otázka E, prekérnej práce sa týka najmä žien v Európe, tak si myslím, že musíme tomu venovať mimoriadnú pozornosť a najmä pokiaľ ide aj o opatrenia v oblasti informovanosti, takže treba sa zamerať na to, aké informácie budeme e, poskytovať najmä ženám. E, dnes je veľký rozdiel v platoch za rovnakú prácu. Teda za rovnakú prácu ženy dostanú menší plat ako muži je možné napríklad prostredníctvom tohto návrhu e, e, jednoducho e, vyžiadať o viac informácií, o povinnosti poskytovať viac informácií o platových pomeroch, pretože toto e, je dôsledkom toho, že e, ženy nevedia, aké platy v niektorých sektor, sektoroch za rovnakú prácu dostávajú muži. E, vy si tu e, určite neviete predstaviť a my nevieme, čo naši kolegovia muži e, zarábajú. A ja vám môžem garantovať, že v tejto situácii by sme boli e, menej dobre platení ako naši Eh, parlamentní kolegovia muži, ak by sme nemali jasné platové tabuľky. Ma, mm, to sa týka eh, zamestnancov parlamentu alebo tlmočníkov. Keby tu nebolo tejto transparentnosti, tak môžem vám garantovať, že aj v rámci tohto parlamentu by boli vnútorné rozdiely v odmeňovaní. Čiže informa, informovanosť je v tomto smere veľmi dôležitá. To je jeden príklad eh, z mnohých ktorý e, upozorňuje na túto špecifickosť. A ďalej, e, ďalší hovoria, dávate pozor na naše malé a stredné podniky. Samozrejme, že treba brať do úvahy aj realitu v mikro podnikoch, lebo keď hovoríme o malých a stredných podnikoch v Európe, to sú podniky až do 250 zamestnancov. A to je 90 európskeho e, zamestnaneckého koláča. Takže e, keď my neznížime administratívnu záťaž na malé a stredné podniky, e, tak potom vylúčime 90 e, dnes aktívneho ekonomického sektora. A ja s tým nesúhlasím, že 90 bude mať výnimku alebo že bude vylúčené z tohto návrhu. Ja si myslím, že návrh komisie je veľmi dobrý, pokiaľ ide o informovanosť a informácie. A keby sme mohli ešte trošku popracovať na tých mikropodnikoch a o tom, čo takéto písomné informácie, aký dopad môžu mať na tieto mikropodniky, tak potom by sme mali nájsť takú nejakú, e, nejaký alternatívny spôsob, ako informovať zamestnancov týchto mikropodnikov. Možno, že nejaké sektorové informácie, kde by boli zapojení aj sociálni partnery, odbory, aby títo pracujúci boli lepšie informovaní. Takže áno, pozor na administratívnu záťaž um, príliš malých podnikov, ale nie všeobecnú výnimku pre 90, 80 alebo 90 e, z e, ekonomických sektorov. Myslím si, že na tomto návrhu ešte budeme mať možnosť popracovať. Ďakujem. Veľmi pekne ďakujem, Maria termín predkladania pozmeňujúcich návrhov 12. júla do 18. hodine. hodiny. Prepačte. Ďakujem pekne. A teraz ďalší bod, bod 15 programu. Všeobecný rozpočet Európskej únie na rozpočtový rok 2019 všetky oddely. Budeme diskutovať o návrhu stanoviska spravodajkynia. Pre toto stanovisko je Eh, kolegyňa Maria Björk. Budem veľmi stručná. Pretože sme práve hlasovali o konkrétnych číslach, pozmeňovacích návrhoch a pripomienkach, takže ja za to veľmi pekne ďakujem. To bude veľmi eh, veľký príspevok k práci výboru pre rozpočet eh, v tom zmysle, v akom sme už odhlasovali mandát, teda stanovisko k mandátu. Teraz budeme pracovať na uznesení, ktoré bude sprevádzať neskôr, teda v tomto roku ešte sam, samotný rozpočet. Čiže ako vidíte, pracovali sme na základe tých línií, ktoré boli schválené v mandáte, avšak toto bolo treba premietnúť do čísel a tie ste pozne, e, pozmenili a vyslali sme ešte e, silnejší signál v tom, že ak chceme, že, že potrebujeme mať e, preskúmanie, pos, posúdenie vplyvov rodových, rodovej problematiky, rodovú E, rovnosť e, zakotvenú už v rozpočte, takže ja e, sa veľmi teším za... Ja, sa veľmi, ja som veľmi rada, že mám tento vstup od vás. A ja by som chcela zdôrazniť jednu vec a to, že sú pred nami pomerne veľké výzvy z hľadiska rozpočtu um, v tom, že sa zmenšuje priestor pre občianskú spoločnosť žien a investovanie do žien a devčat. Ja by som veci chcela tlačiť ešte ďalej a chcem to robiť e, aj s vašou podporou, takže vám veľmi pekne ďakujem. Ďakujem ja vám. Teraz, e, teraz pani Picierno za tieňových spravodajcov. Ďakujem, pani predsedajúca. Ďakujem aj spravodajkyni a e, ja by som tu ešte chcela predniesť nejaké dodatočné myšlienky, pretože už sa debatovalo o mnohých prioritách, ktoré sú už v stanovisku e, k rozpočtu formulované, ale ja zdieľam to, čo povedala e, spravodajkyňa, že treba naďalej venovať pozornosť potrebe, aby vlastne ten rozpočet, všeobecný rozpočet e, sa venoval aj rodovým záležitostiam vo všetkých častiach. A pokiaľ ide o e, prejav pani Arena, tak e, používajú sa milióny zo zdrojov na posilnenie sociálneho postavenia aj žien. Takže my e, tento rodový rozmer tam začlenujeme a je to prítomné v tých základných pilieroch a v základoch aj tohto parlamentu. Všetko, o čom tu dnes diskutujeme a čo tu riešime, sa týka zamestnanosti žien. A to sa automaticky potom mení pre nás na tú základnú prioritu. E, to je vlastne to, čo som chcela povedať, ale podporím aj ďalšie argumenty, napríklad, aby sme podporovali taký rozpočet, ktorý bude podporovať maximálne naše priority, pokračovanie v boji proti e, rodovej diskriminácii um, a ako bojovať proti všetkým týmto agresiám e, voči ženám, ktoré sú páchané na ženách. A toto všetko je dôležité e, takisto dať do vzťahu k tým ekonomickým nástrojom, pretože ekonomické nástroje nie sú prázdnymi e, termínmi, to sú nástroje, prostredníctvom ktorým, ktorých sa realizujú naše politické priority a boj proti rodovej nerovnosti podľa môjho názoru by mal byť takisto prioritou nášho výboru. To je naozaj nevyhnutná základná vec a takisto ratifikácia istambulského dohovoru, ako aj všetky ostatné nástroje, ktoré umožňujú bojovať proti diskriminá- rodovej diskriminácii. Toto sú naše priority, pani predsednička a ja budem naďalej spolupracovať so spravodajkyňou, ako som to robila doteraz. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne. Chcete ešte niečo dodať? Eh, pani Malin alebo niekto iný? Nie, možno, možno by som len povedala, hovorí pani Bjork, že je naozaj eh, potešením pracovať na rozpočte, lebo vidíme tie isté rizika, vidíme tie isté potreby a sme pripravení veľmi rozhodne sa postaviť peniazom, ktoré treba vynaložiť. A teraz, eh, pokiaľ ide napríklad o sexuálne a reprodukčné práva a podporu eh, žien a ich organizácií, toto je signál, ktorý treba vyslať voči eh, výboru pre rozpočet veľmi jasne, pretože povedzme si otvorene, a pokiaľ ide o kolegov v našej snemovni, tak pokiaľ sa my nezastaneme žien a financovania ich práv, tak to neurobi nikto, takže na tomto výbore máme naozaj veľmi dôležitú úlohu. Ďakujem. Termínom predkladania pozmeňovacích návrhov je 13. júl 2018 12. na obed. To bol ďalší bod, ktorý sme mali na, teda posledný bod, ktorý sme mali na programe. Ja vám len chcem pripomenúť, že nasledujúce stretnutie sa bude konať 3. septembra po prázdninách, bude to po obede o 3. v Bruseli. Kolegyne eh, toto, bolo posledné, posled, toto bola posledná schôdza nášho výboru pred e, prázdninami. Myslím, že sme odvedli dobrú prácu, pracovali sme ako veľká rodina. Ďakujem všetkým poslankyňam, poslancom, tlmočníkom, asistentom, sekretariátu. Chcem vám zaželať e, príjemné, príjemné dovolenky. Strávte prosím so svojimi rodinami viac času, oddychnite si a uvidíme sa znova 3. septembra. Nezabudnite na to. Ďakujem veľmi pekne. A teraz eh, od 12. Eh, bude prebiehať zasadnutie koordinátorov in, in camera. Malinkú prestávku si dáme.